Dear colleagues, it is... Ďakujem veľmi pekne, e, drahí kolegyne a kolegovia, za to, že ste prišli. Pustíme sa do práce a e, pustíme sa hneď do, do programu, schvalovania programu. Vo štvrtok po obede ste dostali aktualizovaný program a pokiaľ nemáte pro, e, proti nemu žiadne výhrady, tak by sme tento návrh programu bez zmien schválili. Druhý bod, ako obvyklo, znamenia predsedajúceho. Pani Petlo, e, e, v, prvom rade návrh do medziinstitucionálnych rokovaní. E, medziinstitucionálne rokovania s radou o možnej dohode v druhom čítaní. Tento návrh, o tom sa začne rokovať dnes. Po druhé, hodnotenie dokumentov T T-typ. K dnešnému dňu všetky dokumenty um, pety v režime Limited, ktoré boli doslané parlamentu, boli sprístupnené všetkým poslankyňam a poslancom parlamentu a mm, máte ich na, strane, na stránke e-committee výboru INTE. E, prístup je len z osobného počítača vo vašej kancelárii, takže ani vaši asistenti, ani politickí poradcovia nedostali prístup k dokumentu, ktorý spomínam. No a informácie, ktoré o tomto hovoria, boli zaslané mailom poslankyňom a poslancom. A zároveň vám chcem povedať, že e, všetci poslanci, ktorí e, chcú mať prístup aj k dokumentu TTIP v režime restricted, môžu si ho prezrieť v osobitnej miestnosti v parlamente. Ďalej. E, poslanci sú pozvaný na podujatie o dokumente Natura, alebo teda o, nat, proste o záležitostiach Natura. Toto podujatie sa bude konať v stredu 2. decembra. Dostanete všetci, poz, e, dostanete všetci pozvánky. E, zmena v sekretariate. Elizabeth Finley odíde zo sekretariátu 16. novembra, bude pracovať na E, Európsku komisiu. DG Klima pracuje s nami, pracovala s nami 6 rokov a venovala sa mnohým témam, osobitne témam klímy. A menom výboru by som Izobel chcel poďakovať za jej prácu, za podporu a pomoc poslankyňam a poslancom a želáme jej všetko najlepšie v jej novej práci. Piatý bod, piaté oznámenie, predseda je veľmi zaujímavé. Christmas koktej, pardon, Vianočný koktejl. Bude to 21. decembra o pol siedmej. Pozvaní sú poslanci aj pracovníci a dostanete pozvánku aj do svojich schránok. Dnes máme tlmočenie v 20 jazykoch, okrem estončiny, latinčiny, lat, uh, litovčiny a gelštiny. Ako vždy sú dokumenty v aplikácii e-meeting a stretnutie bude web streamované. A teraz by sme prešli na tretí bod na našom programe. Správa o medziinštitucionálnych rokovaniach e, o e, lekárskych zariadeniach e, in vitro a ďalej spalovacích strojoch pre stroje, ktoré, spalovacích motoroch pre stroje, ktoré nie sú určené pre dopravu a tak ďalej. Zvyčajne e, predseda informuje výbor na základe výsledkov trialóg, pokiaľ ide o zariadeniach in vitro a teda k tomuto sa konala Prvý neformálny, neformálny trialog sa konal 13. oktobra 2015 a e, došlo k výmene informácií medzi tromi inštitúciami o niekoľkých dôležitých politických záležitostiach, ktoré sa týkali rozsahu definícií, klasifikácie, ako aj počtu, ako aj rôznych bodov, ktoré sa týkali záväzkov ekonomických operátorov a v niektorých veciach spolu legislatívci dosiahli dohodu, v mnohých ďalších to e, v mnohých ďalších bude, potrebnú, bude potrebné ďalšie rokovanie. Druhý trialog sa konal 28. oktobra 2015, zameriaval sa na otázku prepracovania a zariadení e, na jedno použitie, vysledovateľnosti a systému UDI e, a očakáva sa ďalšia diskusia. A tretí trialog sa bude konať 10. novembra 2015 a teraz, e, pokiaľ ide o stroje, ktoré nie sú určené na cestnú premávku tu, sa prvé dva trialógy konali 15. a 26. oktobra a umožnili spoluzákonodarcom dosiahnuť dohodu e, v určitých bodoch, e, kde boli pôvodné postoje od, od, odlišné, mm, ako napríklad využitie existujúceho e, informačného systému pre vnútorný trh a výmena informácií a údajov medzi schvalovacími orgánmi, ako aj Mm, odstránenie možnosti samotestovania OEM. Prvé e, stret, na prvom technickom stretnutí sa tiež strany dohodli na dlhom zozname zmien, ktoré navrhla rada ďalej znižovanie emisí znečistujúcich látok z cestných motorových vozidel. Prvý triálok sa konal 21. oktobra 2015. Spoluzákonodárci e, absolvovali kompletnú výmenu názorov o všetkých aspektoch, ktoré sa týkali návrhu aj navrhovaných zmien e, a týkali sa teda konkrétne limitných hodnot pre znečistujúce látky, e, emisie nejakú maximálnu, maximálnu hmotnosť, meranie spotreby paliva a indikátory e, polohy prevodovky, ako aj skutočné emisie v prevádzke a zmeny Lisabonskej zmluvy vrátane procedurálnych e, ustanovení v delegovaných aktoch. E, dohodli sa na princípe kompromisných textov v niekoľkých otázkach, pričom bolo na technickej úrovni dosiahnutých niekoľko dohod, osobitne také, ktoré sa týkajú doplnenia metánu do výpočtov emisí CO2 a e, zosúladenia z m, programu MNC. Toto je výsledok prebiehajúcich rokovaní o ktorých eh, sa momentálne, ktoré momentálne prebiehajú. A teraz by sme mohli prejsť k eh, štvrtému bodu na našom programe. Ide o strednodobé eh, posúdenie stratégie Európskej únie pre biodiverzitu. Spravodajcom je Mark Demesmaker a týmto by som hneď chcel odovzdať slovo a zároveň by som potom chcel rozbehnúť aj diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci chcel by som, a predtým ešte, než sa pustím do predstavenia môjho návrhu správu by som chcel povedať jeden, jednu vec. Máme vážny problém, s, alebo mali sme vážny problém s prekladom správy a ja, teda môj tým, aj sekretariat výboru Envy sme sa snažili tieto problémy maximálne vyriešiť a dúfam, že teraz už má každý správnu verziu tejto správy. Aby sme sa vyhli ďalší, ďalšiemu zmetku. Chcel by som prezentovať e, túto správu v angličtine namiesto holandštiny, ktorá je mojim materinským jazykom. Čo je však vážny problém a túto výčitku by som chcel adresovať sekretariátu Európskeho parlamentu. A ďalej by som chcel pristúpiť k samotnej správe. Je tam šesť takých základných e, e, správ alebo posolstiev. V prvom rade zmena biodiverzity znamená stratu biodiverzity, ohrozujúcu ľudí aj e, životné prostredie. Ďalej by som chcel povedať, že v roku 2015 budeme na polceste k dosávaniu cieľov, e, ktoré sme si stanovili do roku 2020. Po tretie, je potrebná ďalšia politická vola na to, aby sme, aby sme e, začali presadzovať ciele a aby sme sa posunuli vpred aj v implementácii. Po štvrté, hlavné smernice v tejto oblasti musia byť plne implementované, nie revidované. Po piaté, investície do prírody a biodiverzity by mali byť e, jadrom inteligentnej a inkluzívnej e, Európskej únie pre rast a Eh, na toto je potrebn- sú potrebné inovatívne riešenia. Ja každý z týchto šiestich bodov sa budem snažiť riešiť. V prvom rade chcem povedať, že zmena, eh, respektíve pokles biodiverzity je jedna z najväčších víziev, ktoré dnes čelíme. Je neoddeliteľne eh, spojená s výzvami súvisiacimi s klímou, klimatickými zmenami a nedostatkom strojov. Bio- zmeny, zmeny biodiverzity vedú k nevratným poškodeniam systému, ktoré majú reálny dopad tak na Eh, tak na hospodárstvo, ako aj blahobyt obyvateľov. Biodiverzita eh, má obrovskú sociálnu a ekonomickú hodnotu a eh, vo výskume globálnych rizik v roku 2014 Globálne fórum vyhodnotila ako stratu biodiverzity a kolaps biosystémov v prvej desiatke. My sme v roku 2000 Ehm, v roku 2015 veľmi ďaleko od dosiahnutia, polovičného dosiahnutia cieľov, ktoré sme si stanovili do roku 2015, napriek tomu, že sa nachádzame v polovici obdobia, takže sa očakáva, že tieto ciele nebudú dosiahnuté. Ehm, bude to znamená, že 23 živočišných druhov a 63 ehm, biotopov sú označené za vhodné a podstatný pokrok sa podarilo dosiahnuť len v dvoch cieľoch, a to v rybolove a invazívnych cudzích druhoch. Zatiaľ, čo výsledky v, v ostatných oblastiach alebo pre, pre, pre ostatné ciele sú znepokojivé a e, to znepokojenie sa týka teda najmä polnohospodárstva a lesníctva. Zároveň je však povzbudujúce, že e, naozaj zacielené snahy e, produkujú úspechy návrat niektorých živočíšnych rastlinných druhov je takýmto prípadom. A ja sa, ja sa silne domievam, že e, takéto vyriešené výzvy môžu byť katalizátorom pre ďalšiu zmenu, pretože to ukazuje, že legislatívne kroky, e, ktoré sa podnikajú, môžu stále e, pomôcť dosiahnuť tie ciele do roku 2020, avšak potrebujeme skutočnú a reálnu politickú voľu na to, aby sme riešili znižovanie biodiverzity. Potrebujeme lepšie presadzovanie a implementáciu a lepšiu integráciu otázok biodiverzity do e, všetkých politických oblastí. Toto je naozaj naliehavá potreba. Ja som e, navrhol niekoľko riešení, ktoré sú súčasťou našej správy. Avšak rád by som zdôraznil dnes e, jednu vec a to, že je potrebné v tomto prístupe zapojiť všetky zainteresované strany, tak aby sme napríklad plne implementovali smernice o vtákoch a biotopoch, pretože toto je absolútna, absolútne nevyhnutá podmienka dosiahnutia pozitívneho výsledku celej stratégie. Hlavná stratégia, alebo teda tie stratégie sú, e, sú majú hlavné cieľniky, e, hlavné mílniky a e, tu by sme mali tie mílniky kontrolovať, ich doslovne kontrolovať, pretože neschopnosť implementovať smernice by viedla k tomu, že by v prvom rade sa oslabila legislatíva, v druhom rade by vzniklo akési právne vákum. A preto som proti akékoľvek revízii E, smerníc o životnom prostredí. Problémom nie je legislatíva, ale je implementácia, pričom e, osvedčené praktické postupy jasne ukazujú relevantnosť týchto smerníc o prírode pre e, blahobyt ľudí, ak sa teda budú implementovať správne. Ukazuje sa, že v tejto veci panuje pomerne veľký konsenzus, pretože viac ako 500 tisíc európskych občanov sa zúčastnilo na kampanii Nature Alert, Ehm, pričom jasne e, ukázali, že e, nie sú za ďalšie oslabovanie e, smerníc o prírode. A ministri deviatich členských štátov zaslali list Európskej komisii a ja som spolu s ďalšími tenevými spravodajcami zaslal komisárovi Velovi aj e, podpredsedovi komisie Timmermansovi list e, v tomto istom duchu, ako vám teraz hovorím. My si myslíme, že má obrovskú sociálnu a ekonomickú hodnotu to, aby sme investovali do e, budúcnosti biodiverzity, pretože biodiverzita by mala byť v jadre, alebo teda by, ma, by mala byť ústrednou témou toho inkluzívneho a inteligentného rastu v Európe a ak chceme naozaj zabezpečiť to najlepšie dobro pre všetkých obyvateľov, aj ekonomiku, tak e, je potrebné sa týmto zaoberať a ak nedosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2020, tak by to mohlo stať až 50 miliard eur ročne, e, pretože sa ukazuje, že možno polovica pracovných miest nejakým spôsobom v Európe závisí od prírody a manažovanie e, manažovanie chránených oblastí Natura má náklady, ktoré sú podstate nižšie než prínos, ktoré, ktorý tieto chránené územia produkujú. Takisto je potrebné prehlbovať verejnú, verejné povedomie a verejnú podporu pre financie, e, ktoré budú smerovať do biodiverzity. A mm, posledný bod je, že potrebujeme ehm, rozbehnúť napríklad európsky rámec e, na boj proti strate biodiverzity a e, ekosystémových služieb. Toto by bola iniciatíva, ktorá by chránila, alebo teda, ktorá by bojovala proti strate ekosystémových služieb aj mimo chránených oblastí, no a e, tiež vytvorenie celoeurópskej siete pre zelenú infraštruktúru a potenciál riešení založených v prírode sú veľmi dôležitou iniciatívou. Záverom chcem povedať, že si nemôžeme dovoliť znova zlyhať, e, pretože musíme jednoducho nájsť nejaký spôsob, ako dosiahnuť tie cieľe, ktoré sme si stanovili pre rok 2020. Je to dôležité pre prírodu, pre zdravie a pre blaho tejto aj budúcich generácií obyvateľov Európy. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na spätnú väzbu. Ďakujem ja vám, hovorí predsedajúci, teraz sa môžeme pustiť do... Ah, pardon, ešte tieňový spravodajcovia, pán Líc. Ďakujem pekne, pán predseda. Je samozrejme, že biodiverzita je naozaj veľmi dôležitá pre udržanie života na tejto planete. A nemôžem len súhlasiť, než súhlasiť s pánom spravodajcom. Tá dnešná správa je z vlastnej iniciatívy a je ten taký náš vklad Európskeho parlamentu k tomu preskúmaniu v tej polovici doby trvania na rade v decembri. To budeme ďalej preskúmovať a potom vlastne uvidíme, aké budú výsledky a podľa toho z toho bude komisia na začiatku na jar roku 2016 vychádzať pri svojej správe. Preto teda myslím si, že ten časový harmonogram náš ako parlamentu je pomerne ambiciózny, Som za to rád a srdečná vďaka za to patrí pánu spravedajcovi. Tá spolupráca naozaj bola veľmi integratívna, konštruktívna od začiatku, kedy sme eh, začali pracovať na tejto správe. Aj sme sa stretli pri príprave tejto správy. A naozaj veľmi veľa bodov, ktoré sú vedené v tejto správe, e, s nimi konvenujem. A rád by som na tomto mieste ešte pár z nich zdôraznil. Obospodarovanie pôdy a zeme musí byť naozaj udržateľné a ísť ruku v ruke s ochranou životného prostredia, s ochranou e, druhov a tieto dve veci by nemali a nesmú ísť proti sebe. A ak máme lesníctvo a polnohospodárstvo, ktoré e, spravujeme e, zodpovedne, tak si myslím, že obe dokážu pri, prinášať veľmi veľa aj pri udržiavaní biodiverzity a krajiny. Takáto cieľená, e, cielená obhospodárovanie krajiny je častokrát mnoho lepšie, než ak to necháme na divoko. Napríklad aj u nás doma vidím, E, že takto môžete budovať a obhospodarovať napríklad aj divoké lúky alebo lesy. E, čo sa týka spoločnej e, polnospodárskej politiky aj reformy, kladieme tam, spájam si to s veľkým očakávaním. Dôležité je ale aj to, aby sme mali trpezlivosť a niektoré nové opatrenia, ktoré platia zatiaľ niekoľko mesiacov a ktoré sa práve realizujú, je naozaj najprv vyčkať ich e, pôsobenie. Ja rovnako ako pán spravodajca som e, toho názoru, že tieto dve smernice by mohli pozitívne vplývať na biodiverzitu. Tu vidím um, úlohu pre členské štáty aj regióny, ktoré majú zodpovednosť za to, aby vytvorili e, si tie rámcové podmienky e, z politického hľadiska, kde môže potom človek obospodarovať tú prírodu tým najlepším možným spôsobom. Tu si myslím, že má svoju úlohu aj komisiu. Komisia konkrétne v tom, že ako verím, tak tie také hlavné línie e, tej politiky a toho, ako e, realizovať tú smernicu, ktorú pripravujeme, tak e, bude treba ešte urobiť konkrétnejší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, som má pani Perde. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Berdere, ehm, gratulujem Markovi za k tejto správe a k tomu, ako e, viedol prácu na tejto správe. Má, sú tam konkrétne odporúčania v jednotlivých oblastiach a cieľoch a tie, s tými súhlasím. Som veľmi rada, že v správe je veľmi jasné, že je treba e, plne implementovať smernicu ohľadne natúry, ak máme e, naplniť cieľ ohľadne biodiverzity. Čo sa týka E, tých vypočutí, ktoré prebehli minulý týždeň a jednaní s komisiou, všetko bolo veľmi jasné. Väčšina cieľov sa nám nedarí plniť a ak nezačneme konať teraz, tak tie cieľe jednoducho nesplníme. Ale ak ich nesplníme, tak to nie len, že to bude veľká škoda, ale naozaj to bude mať dopad na našu ekonomickú situáciu, eh, dostatok potravín, biodiverzity a tak ďalej. Takže naozaj tie ciele, ktoré sme si sami stanovili ohľadne biodiverzity, sme nedokázali naplniť. Ciele, ktoré sme si stanovili my ako Komisia Európska, Európsky parlament v roku 2010. A momentálne E, znova sme na najlepšej ceste nenaplniť tie cieľe pre 2020. Chýba nám tu e, lídrovstvo, nejaké vodcovstvo, chýba nám mm, dostatok vôle na strane členských štátov chovať sa, správať sa zodpovedne. Myslím si, že výbor NV bude môcť vychádzať z týchto odporúčení v danej správe, aby sme vytvorili konkrétne opatrenia, tak aby komisia a členské štáty mohli konkrétne konať. Vieme, že je zásadné, aby poprvé Eh, jednotlivá, hm, politika v jednotlivých oblastiach bude koherentnejšie. Vieme, že infraštruktúra a polnospodárska politika musia byť reformované a musíme ich integrovať eh, a tiež zapojiť teda tú problematiku biodiverzity a ďalej potrebujeme eh, vyššie finančné dotácie zo strany členských štátov. Ďalej členské štáty potrebujú monitorovať to, či sa naozaj tieto opatrenia plnia a musia mať aj účinné nejaké karné opatrenia. z ekonomického hľadiska naozaj takáto politika dáva zmysel aj tieto opatrenia, ale chýba dostatok politickej vôle. A preto si myslím, že by sme si to naozaj nemrali brať servícky a je treba veci pomenovať tak, ako sú. Komisia čaká, že my ako Európska, Európsky parlament to pomenujeme veľmi jasne. Potrebujeme, aby komisia aj aby rada konali, aby konali teraz a aby konali rozhodne aj jednoznačne. Preto by som rada využila túto príležitosť spýtať sa komisie, ako budeme pracovať s radou, aby e, sa zabezpečilo, že táto vec sa bude prejednávať na najvyššej politickej úrovni. Ako vieme, pred pár týždňami sme videli, čo sa stalo s tými emisiami dopravných prostriedkov. Vieme, že tam došlo k totálnemu zlyhaniu, vieme, že tie štandardy naopak sa znížili. Nemôžeme si dovoliť, aby taký istý osud stretol aj smernice o biodiverzite a preto e, e, naozaj e, bojujem po boku eh, pána Denesmarka ako spravodajcu, že nemôžeme dopustiť, aby sa to tejto smernice stalo tiež. Čo sa týka článku 5, invazívne e, eh, živočišné druhy, komisia s tým má naozaj problém, pretože e, všetci chcú nejaký zoznam, e, nechápem, prečo sa nevrátime k tej logike toho, že budeme mať pozitívny zoznam a nie negatívny zoznam. Tak by sme mali nejaký taký zo- <clears throat> konkrétny zoznam, ktorý by dával zmysel a nemuseli by sme takto tápať v téme Eh, ďalej, čo sa týka nejakej eh, rovnováhy, eh, je tam tiež treba zapracovať. Teda potrebujeme, aby sa angažovala viac komisia, jedna komisia, na druhej strane rada, členské štáty a samozrejme financovanie. To je zásadný faktor a je dôležité, ako si to nastavíme. V dôvodovej správe Marka napísal, že príroda teraz kričí o pomoc. Eh, teším sa na spoluprácu s Markom a s ostatnými tieňovými spolupracovníkmi, aby tento krik bolo naozaj počuť v každom členskom štáte. Ďakujem pekne. Thank you very much, Ms. Kadenbach. Ďakujem pekne, pani Kalamberg. Ďakujem. Ja tiež chcem vyjadriť srdečnú vďaku pánovi správodajcovi. Myslím si, že tá spolupráca doteraz fungovala a prebiehala veľmi dobre. Napriek tomu, že boli nejaké problémy a ťažkosti s prekladmi, tak uh, ten dokument, ktorý máme teraz pred sebou, tak už je treba iba mierne doplniť, mierne úpravy. A už to vlastne reflektuje to, čo je tu treba. Je treba náplniť ciele z biodiverzity. Už sa tu dnes hovorilo o tom, že my ako politickí zástupcovia máme úlohu niekedy posilniť aj hlas, ktorý zatiaľ ešte nie je dostatočne silný, pretože podľa mňa komisia, rovnako ako členské štáty, to v minulosti zanedbávali. Zanedbávali e, nutnosť biodiverzity a rôznorodosť druhov. Neupozorňuje sa na to. Častokrát sa to tak hovorí ako také téma orchidei, takzvané, aspoň my tomu tak v Nemecku hovoríme, že je to niečo, e, čo nepatrí na európsku úroveň. E, takže sa nikto nechce venovať tomu, že budeme Mm, zachraňovať tu nejaké hniezdisko pre nejaký jeden druh vtákov a potom tým budeme e, obmedzovať rozvoj diálnic letiska alebo tak ďalej. Ja si myslím, že tá verejnosť má takú mienku iba preto, že sme dostatočne e, neurobili osvetu o tom, čo vôbec biodiverzita znamená. A už čo tu bolo zabezpečené, ide vôbec o zabezpečenie aj potravín do budúcnosti v Európe. O zabezpečenie e, mnohých ekologických služieb alebo teda fungovania funkcií životného prostredia, ktoré inak vyriešiť nedokážeme. Anne Berger, um, napríklad v Rakúsku, keď si pomyslíme na, na Alpy, e, rôznorodosť lesného porastu e, je to ochrana voči lavinovému nebezpečenstvu dnes. Napríklad e, ochrany záplav a tak ďalej. Takže nie len ochrana ľudského života, ale aj hospodárske náklady a vôbec riadenie biodiverzity niečo stojí, ale je to investícia. To už e, mnohé analýzy ukázali, dokonca analýzy účtového dvora. Tam, kde sa to dobre implementuje a dobre monitoruje, tak sa to naozaj vyplatí. To znamená, legislatíva z tejto, správe je, z tejto strany je správna, chýba nám to dobrá implementácia vo všetkých členských štátov a taktiež potom ešte teda management, riadenie toho. Biodiverzita bude správne fungovať len vtedy, ak sa e, ju budeme vnímať ako sieť a vytvoríme isté koridory. Naozaj to nebude nič platné a niektoré štáty v niektorých regiónoch budú mať veľmi ambiciozne ciele ohľadne biodiverzity a v iných regiónoch naopak. A hlavne v iných oblastiach politiky e, sa nepriloží ruka k dielu. Preto si myslím, že táto správa veľmi veľa týchto informácií teda obsahuje a dúfam, že spolu s tým listom, ktorý sme adresovali komisárovi Valderovi a e, e podpredsedovi komisie Timmermansovi, tak aj na tejto úrovni rozšíri teda povedomie o tom, aká je, nut, aké je nutné dosiahnuť cieľe biodiverzity a stratégie pro 2020, pretože vieme, že druhy, ktoré vymreli, je potom veľmi ťažké navrátiť do prírody a stojí to dodatočné peniaze. Takže nejde naozaj o pár nejakých e, druhov orchideí, ktoré tam sú opustené, ale naozaj o to, aby planéta Zeme mohla fungovať naďalej tak, ako ju poznáme. Thank you very much. And now... Ďakujem veľmi pekne. Pani Bojlan. Ďakujem pekne. Pán predseda, tiež chcem poďakovať pánovi predsed, e, spravodajcovi za vynikajúcu právu a za ducha spolupráce, ktorý panoval pri práci s steňovými a spolupráci s nami, s steňovými spolu spravodajcami. Myslím si, že tá správa je naozaj veľmi kvalitná a určite je to taký budíček, ktorý prichádza práve včas pre nás všetkých. E, už sme počuli, že ciele E, zrejme nenaplníme, nedarí sa ich zatiaľ naplniť. E, biodiverzita sa nachádza v kríze a vítam tú príležitosť, ktorú správa ukazuje, že máme a síce zlepšiť tú implementáciu, realizáciu. Všeobecne sa dá povedať, že všetci sme naozaj na jednej lodi a je úplne zásadné, aby e, bolo zdôraznená nutnosť udrženia teda smernice o biodiverzite Eh, prírodných druhov a táto smernica je naozaj niečo, čo si zaslúži pochvalou, čo EU vyprodukovala určite nie je cieľ, ktorý by sme naopak mali teraz deregulovať. Takzvaný ten fitness check, teda to, či to, eh, to priebežná kontrola toho, či to funguje, eh, má byť nástrojom posilňovania toho, čo máme a nie oslabovania už toho, čo máme. Čo sa týka Eh, úspechov eh, z niektorého, máme, máme reálne prípady teda úspechov zachovania niektorých druhov eh, ako priamy výsledok pozmenia ustanovení tejto smernice. A pán spravodajca hovoril, že problém nie je v samotnom obsahu, ale naozaj v tej ubohej implementácii. Takže máme legislatívu, ktorá ochraňuje životné prostredie, ktorá je síce na papieri, ale je treba to uviezť do života. A preto by som rád, aby e, aj na komisiu spolu e, naozaj sme apelovali, aby členské štáty mali e, naozaj ešte silnejší apel na to, aby implementovali tieto, túto smernicu a zdieľali teda najlepšiu prax. 9 členských štátov, žiaľ, Írsko medzi nimi nebolo, ktorí sa pripojili k 500 tisíc občanom EÚ, ktorí zareagovali na to verejné vypočutie a na ten apel, aby EÚ neoslabovala legislatívu v tejto oblasti. Preto dúfam, že Európsky parlament teraz tiež dokáže e, vyjadriť svoju podporu a v tom zmysle apelovať na komisiu, aby táto podpora sa ne, neoslabovala táto regulácia legislatíva. E, Opeľovače, to je tiež ďalšia veľmi dôležitá téma, ktorá je v tejto správe, pretože vieme, že naozaj hmyz, ako teda včely a ďalšie, ktoré sú zodpovedné za opeľovanie, e, poskytujú e, ohromné služby, ak by toto sa malo nejakým spôsobom umelo dodávať, tak by to bolo neskutočne nákladné. A preto zachovanie dobrého zdravia tohoto druhu hmyzu je zásadnou zložkou biodiverzity a naozaj to potrebuje cezhraničný prístup. Som rada, že som mohla aj na pozmeňovacích návrhoch vychádzať si z veľmi kvalitnej správe. Vytvorili sme naozaj veľmi e, dobrý nástroj na ochranu biodiverzity. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Javor. Ďakujem veľmi pekne. Ako tieňová spravodajkyňa e, tu pani Hauk nemôže byť, ale ja by som rád tlmočil myšlienky. V prvom rade by som e, chcel povedať, že ak sa pozrieme na isté planetárne ohraničenia, tak e, táto myšlienka nám potvrdzuje, že strata biodiverzity je jedna z najvýznamnejších oblastí, krízových oblastí e, na celom svete. Takže budeme musieť riešiť stratu biodiverzity ako jednu z najdôležitejších e, oblastí, v ktorých vôbec budeme konať No a pokiaľ ide o stratégiu pre biodiverzitu, na nešťastie e, pri strednodobom prehodnotení si musíme uvedomiť, že väčšina z cieľov, ktoré sú súčasťou tejto stratégie pre biodiverzitu, tak sa zrejme nepodarí dosiahnuť do roku 2020 a e, ak si to myslíme, tak e, žijeme v istej v istom rúžovom svete a neprihľadáme na skutočný vývoj v Európskej únii. Európska agentúra pre životné prostredie eh, vo svojej správe jasne hovorí, že ak, sú nejak, ak, ak došlo k nejakému pozitívnemu vývoju v Európskej únii v uplynulých niekoľkých rokoch, tak tento pozitívny vývoj úzko súvisí s existujúcou legislatívou Európskej únie, osobitne smernicami, smernicou o vtákoch a biotopoch. A akýkoľvek pokus oslabiť túto legislatívu jasne povedie k tomu, že stratíme v budúcnosti ešte viac biodiverzity. Takže kontrola zdravia je s posvetením komisie vecou, ktorou sa budeme zabrať radi všetci a ja som rád, že takúto príležitosť máme a že je to príležitosť, aby aj priemyselní lobbysti eh, a niektoré členské štáty museli jasne povedať, či chcú alebo nechcú podkopávať túto legislatívu o proti, proti odborovaniu biodiverzity a toto my naozaj nechceme. Ja by som chcel podporiť to, čo hovorí spravodajce, viacerí ostatní tieňoví spravodajci, e, spravodajcovia, že problém s legislatívou nie je tak zo samotnou legislatívou ako napísaná, ale s jej implementáciou. A sú stovky prípadov, v mojej, dokonca aj v mojej vlastnej krajine, v Maďarsku, kde e, riadiace plány pre e, chránené územie Natura 2000 neestvujú a aj tam, kde plány existujú, tak nie sú dokonalé. My e, máme tiež obavy o financovanie siete území Natura 2000. Toto financovanie nie je jasne e, definované a obávame sa o to, že financie nebudú v takom rozsahu, ako by sme potrebovali. A tiež e, treba zdôrazniť význam horizontálnej legislatívy, nedelen o politiku polnospodárskú a politiku lesníctva, ale aj o osobitné politiky v oblasti dopravy, vodných ciest, rozvoja a tak ďalej. A tiež treba veľmi jasne povedať, že politika biodiverzity Európskej únie je zažíva veľký e, útok zo strany komisie niektorých členských štátov a priemyselných lobbystov. A v tejto situácii parlament je tým e, hráčom, ktorý by mal zamietnúť e, akékoľvek pokusy podkopať legislatívu Európskej únie v oblasti boja proti odburávaniu biodiverzity. Ak to nerobíme my, tak to nemá urobiť kto iný. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Lafonte. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Je tu dohoda medzi všetkými spravodajcami. A situácia je ale dosť dramatická v oblasti biodiverzity a ciele, ktoré sme si stanovili pred piatimi rokmi, tak ani zďaleka nie sme schopní dosiahnuť ani koncom roka 2020 toho sme vychádzali spravodajcovia aj tieňovi a je to zachytené v návrhu správy. Zhodneme sa na tom, že tak ako občania jasne žiadajú, aj my by sme nemali e, zabúdať na to, aby sa plnili ustanovenia smernice, aby sa lepšie implementovali jej ustanovenia aby táto aplikácia bola účinnejšia a prinášala konkrétne výsledky. Správa je pozitívna, je tam veľa bodov, ktoré zdieľame podľa nás by sme mohli ešte v niektorých pozmeňovacích návrhoch posilniť text. Niekde mám pocit, že v odôvodneniach spravodajcu sú také, sú silnejšie argumenty než potom v samotnom e, texte správy. keď sa hovorí o ekonomických nákladoch a to, čo stratíme a čo by sme mohli dosiahnuť tým, že by sme správne implementovali smernicu o biodiverzite. tak to by malo byť jasnejšie zadefinované v texte. Správa sa orientuje na budúcich 5 rokov. To nejde o nejakú kritiku toho, čo sa urobilo doteraz. Je tam ďalší dôležitý bod – Občania žiadajú tiež vedieť, aké sú akcie, čo urobí EÚ pre ochranu biodiverzity a čo my môžeme urobiť my. A lepšie informácie pre občanov. A chýba, alebo tam nie je dostatočne zastúpená myšlienka hodnoty biodiverzity a prírody ako takej Veľmi často sa tam spomína e, tá hodnota, ktorú môže mať príroda pre človeka, ale je to aj iná hodnota nie len pre človeka, ale aj všeobecne a potom všetky koncepty, ktoré vyplývajú e, z blahobytu človeka a tak ďalej. Posledný bod. Spravodajca hovorí, že mierne pozitívne ciele sú tie body 4 a 5 ale v skutočnosti e, v otázke rybolovu nemáme žiadny pozitívny cieľ. Jediné pozitívne, čo tam je, že síce sa vychádza e, z dobrých e, východisk, ale ich rozvinutie nie je dostatočné. Keď sa pozrieme na Stredomorie, tam je katastrofálna situácia jednak v rybolovných zdrojoch, v životnom prostredí, tom, akým spôsobom sa manažujú lode. My samozrejme budeme aj predložíme zmeny zmenom menom pozmeňovacích návrhov a teraz pán Florenc. Zožko, najskôr chcem povedať, že aj ja na svojich pozemkoch žiaľ e, som musel konštatovať stratu biodiverzity a jednoducho iba tam bezradne stojím a vôbec neviem, ako k tomu došlo. Chcem vám vysvetliť, ako tie veci vidím, pretože už som bol pri prvej debate o biodiverzite. Vtedy sme boli plní nádeje, že sa to teraz všetko obráti k lepšiemu. Ale pozrieme sa ešte raz na tú správu, ktorú máme. Vážený pán správodajca, určite by som to nedokázal urobiť lepšie. A, ako hovoril kolega, eh, predchádzajúci, tak môžem vám pod, E, podporiť 80 lesov e, a plnospodárske krajiny sú teda obhospodarované, ale odkiaľ myslíte, že pochádza táto správa? Myslíte si, že ak niečo urobíte, e, teda urobíte tú legislatívu prísnejšie, že sa u mňa niečo zmení? Nie. Chýba tam absolútne spolupráca práve s tými ľuďmi, ktorí obhospodarujú tú krajinu. Pretože všetko, o čom sa rozhoduje, ide proti E, tým ľuďom, ktorí sa starajú o tú pôdu, o tie lesy. A ak nechcete e, vyhľadovať, tak e, máme tam na to, ak chcete prežiť, tak odrazu musíte robiť veľkochov treba kuriat. Teraz tam mám suseda, ktorý si zariadil veľkochov, kde má tam 80 tisíc kuriat, aby vôbec prežil, pretože z toho dokáže zarobiť peniaze. Kým bude mlieko drahšie ako minerálna voda, tak tými smernicami to nikam nevedie. A naozaj tým našim ponosedárom je treba pomôcť a nerobiť veci proti ním, ale s nimi. Inak to naozaj troskota, verte mi, ja naozaj viem, o čom hovorím. A máme tu celý rád um, polnospodár, ľudí, ktorí majú vysokú školu polnospodárskú, ktorí to vyštudovali, ktorí majú vlastné, vlastné hospodárstva, ale ak im naozaj budete držať nôž na krku a stále uťahovať opasky, tak to nebude fungovať. Uh, Takže je treba eh, všetky, ktorí sa teplnom srdcu pôsobia, zapojiť do toho. Ak ja mám tam 3000 hektárov a ak budem musieť teraz ešte vydávať, nejak monitorovať tú plochu a plus dávať o nich správe, tak to biodiverzite nič ne, nepomôže tak. Budem ja robiť takéto veľkoplošnú eh, hospodárstvo. Ale keď vo chvíli, kedy sa začnete starať o tie malé ostrovčeky, tak potom môžete pomôcť tej biodiverzite. Takže ja si myslím, že to, čo tu robíme, naozaj nejakým spôsobom nefunguje. Ale iba ak by sme mali nejaké treba dobrovoľné dohody, alebo prípadne aj teda nejakú legislatívu, kľudne aj zákon, dobre, môžete E, si to robiť, alebo nemusíte, ale práve tí, ktorí sa o tú krajinu starajú, tých je treba zapojiť. Tí musia byť angažovaní, inak, inak skrachujeme, nielen vy, my tiež, všetci spolu. E, už teraz si myslím, že ten screening e, zlyhal. A to nie kvôli komisii, to nie je vina komisie. Je to kvôli členským krajinám, pretože e, sú tam veľmi silné asociácie. Poľnospodárne musím vysvetľovať, ako to funguje. E, čiastočne robíme ten greening a je to taký pseudonym, že robíme niečo pre biodiverzitu, potom či treba u nás v Kolíne, okolo Achene, ja neviem. Uh, jednoducho tam osadia trochu niečo zeleného, len aby to bolo zelené. Aj to robíme, robíme to 40 rokov a bez úspechu. Uh, nie, naozaj treba naplniť životom vôbec tú, tú ideu z toho tzv. ozeleňovania. Potrebujeme sa baviť e, s ľuďmi, ktorí sa starajú o lesy, o zver a tak ďalej. A sami to nedokážeme. A môžem vám povedať na rovinu, že to nejde z túto z pohodlného kancelárie, z kresla, túto z Bruselu, z tepla našich kancelárií, ale len e, priamo v tých krajinách, kde sa to bude realizovať, pretože ten greening, ozeleňovanie nezafungovalo Eh, podľa mňa sa to úplne skrachovalo a eh, nielen v našej regióne, ani inde to podľa mňa nebude mať žiaden pozitívny efekt. Takže treba začať fungovať eh, na tejto úrovni a až potom, keď niečo dokážeme, tak potom deťom dokážeme vysvetliť, čo je toto za motylika, čo je toto za, za, za chrobačika a tak ďalej, pretože sú druhých chrobakov, ktoré ja už som tu 10 rokov nevidela a dúfam, že ich znova uvidím a budem môcť ukázať svojej vnúčke. Thank you very much, Mr. Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne, pán Gebel. Yes, thank you, Mr. Chair. Ďakujem veľmi pekne. Pán Gerbrandy, pardon. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj vám, pán Demesmaker, za vašu správu a za veľmi jednoznačné stanovisko, ktorým ste vyjadrili názor nášho výboru. Myslím, že snáď ani v jednom slove som s vami nemohol nesúhlasiť, takže vám veľmi pekne ďakujem. Avšak popri tomto všetkom mám pocit, že tu počúvam veľmi silnú ozvenu mojej vlastnej správy spred 5 rokov, kde som prišiel k tým istým záverom. Prišli sme vlastne k tým istým riešeniam a dosiahli sme podobnú, tiež takmer jednomyselnú podporu, ktorá sa črtá v tejto snemovne aj dnes. Myslím, že však budeme musieť byť realisti, pretože nás, samozrejme, nám samozrejme v tomto výbore a v tomto parlamente biodiverzita veľmi leží na srdci vo všeobecnosti. E, je to vec, ktorá nás trápi. Avšak naše vlády, práve naše vlády, ktoré sú sformované našimi stranami, či už kresťanskými demokratmi, alebo sociálnymi demokratmi, alebo konzervatívcami, alebo liberálmi, to jedno, kto tam je, práve tieto vlády nepresadzujú a neimplementujú túto istú politiku. Takže iste na jednej strane je veľmi jednoduché podporovať biodiverzitu a zameriavať sa na ňu, avšak e, veci sa sťažujú, keď na národnej úrovni začnú bojovať proti sebe tie protichodné záujmy. A práve vtedy by sme sa mali postaviť a brániť biodiverzitu. To je práve dôvod, pre ktorý podporujem vyjadrenie Demesmakera proti, proti tomu prehodnoteniu smerníc. Proti tomuto by sme mali veľmi jednoznačne bojovať. V minulosti som tiež hovoril o kríze biodiverzity ako o tichej kríze. A ešte stále sa domnievam, že je to kríza tichá, hoci možno je to e, kríza najväčšia. Ak tu je rada, tak by som sa chcel spýtať aj zástupcu, či a prečo organizuje osobitné zasadnutia rady v kríze ale v iných krízach, ale táto kríza straty biodiverzity to aj ako si netrápi. Takže možno rada by mohla na toto odpovedať. Ja si myslím, že strata biodiverzity je pre Európu o mnoho väčšia výzva, než súčasná kríza s utečencami. Ale pozrime sa na to, koľko ľudí, koľko zasadnutí rady sa už konalo k utečencom obávam no, sa, že rada nikdy nebude debatovať o biodiverzite. Takže chcem sa spýtať rady takto otvorene, ak mi bude vedieť, vedieť odpovedať teraz, tak to by bolo veľmi pekné. Ďalší dôvod, prečo bojujú proti sebe tie protichodné záujmy, je v našej polnohospodárskej politike. Veľmi jednoduché klásť za vinu nedostatkom členskému štátu, ale, e, členskému štátu, ale my sme v tejto, vlastne, v tejto snemovni sme rozriedili a rozmelnili ustanovenia v polnohospodárskej politike, takže preto sú tam tie protichodné záujmy, preto tie ustanovenia nie sú také jednoznačné a tvrdé, ako by mohli byť. Takže aj toto si musíme povedať, priateľe, otvorene. A mám ešte jednu otázku na komisiu. Týka sa to toho princípu no net loss je to vec, na ktorej komisia už nejakú dobu pracuje. Ja by som chcel vedieť, kde sa momentálne nachádzame a či už sú nejaké konkrétne návrhy. Záverom, pán predsedajúci, by som chcel povedať pár slov o vynúcovaní a implementácii. Znova, EPA publikovala vo svojej správe o stave životného prostredia istú formuláciu, alebo teda hovoria aj o tomto nedostatku. A ja by som len chcel uvieť jeden príklad a nedostatku e, presadzovania zákona a to e, polovanie na vtáky na Malte. A tu citujem teraz z tlačovej správy komisie. Komisia 10. septembra 2009 e, zaznamenala, že rozsudok súdu, že odstrali vtákov, alebo teda polovačky na vtáky na Malte sú v rozpore legislatívu. A toto, je pred šestimi rok, toto bolo pred šestimi rokmi a e, teraz pár týždňov rozhodu zase komisia vydala nejaké vyhlásenie k tomuto lovu vtáku na Malte. Ja sa pýtam, prečo nie je možné v roku 2015 v Európe zorganizovať niečo, ak, ak jeden malý členský štát, alebo to je jedno, aj veľký členský štát jednoducho neimplementuje legislatívu a my s tým nemôžeme nič urobiť, tak ako je možné, že nemôžeme členský štát donútiť, aby E, aby sa správal podľa dohodnutých pravidel. Vysvetlí mi komisia, prečo je to také ťažké, lebo ja to jednoducho nerozumiem. Ak nie sme schopní v takejto relatívne malej veci presadiť tie pravidlá, ktoré sme si stanovili, tak neviem, ako dosiahneme tie ciele, ktoré sme si stanovili v biodiverzite. Ďakujem veľmi pekne, Jan, teraz e, pani kolegyňa Schreiber, Direk. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, Schreier-Pírik. Pani Schreier-Pírik, ja, e, pán predsedajúci, som e, si tú správu veľmi dobre prečítala a teraz e, sa dívam na kolegov, aj spravodajcov, aj spolu aj teňových spravodajcov. Ja tu mám vlast, ja tu mám ďalšiu správu a táto správa, ktorú spracovali starostovia a ostatné zainteresované strany, ktoré hospodária na pôde, proste popísali mm, to, ako e, čo, aký dopad bude mať uplatnenie týchto predpisov na krajinu. A ja sa teraz dívam na spravodajcu za mňou, aj na tieňových spravodajcov a e, ja by som bola rada, aby ste po, e, pomohli mojej krajine s riešením takýchto sporných bodov, pretože v Holandsku sa vlastne spracovala takáto správa a my sme dostali list eh, od štátneho tajomníka, pardon, štátny tajomník Holand, holandske, z holandskej vlády napísal list sem a, eh, ak, a hovorí, že ak eh, v oblasti Velue starostovia a a polnohospodári majú problémy s týmito pravidlami, tak sa pýtam, ako na toto odpovedať. Ja by som mohla spomenúť aj konkrétne body, ale bola by som rada, aby sme e, jednoducho akceptovali, že sú tu sporné e, miesta a že e, ľudia nevždy súhlasia so všetkým. Takže ako riešiť tieto, tieto spory? No, a teraz moje pripravené vyjadrenie, čo sa týka ploch hranených v rámci Natura 2000. V Holandsku sa dosiahlo veľa, ale treba si uvedomiť aj dôsledky. Ak sa pozrieme na to, že členské štáty ako Holandsko plne implementujú, alebo tak by plne implementovali všetky e, ustanovenia týkajúce sa Natura 2000, tak by to mohlo ohroziť polnohospodárstvo aj e, bytovú výstavbu a toto v správe je, v tej správe, o ktorej ja hovorím, o tých sporných bodoch. Ďalej, e, tie veci, ktoré požaduje smernica, habitat, teda smernica o biotopoch, tak tieto vykonávacie opatrenia majú dopady na sociálnej aj ekonomickej oblasti, úrovni a tu nemožno hovoriť o nejakej konzistentnej legislatíve v tej smernici o vtákoch a biotopoch, ako sa hovorí v odseku 17. Namiesto toho je veľa nejasností v právnej oblasti aj v um, praxi a uh, napríklad článok 7, čo, oh, pardon, v článku s definíciami, uh, čo je verejný záujem, E, ako definovať slovo, e, tie nejasné slova, ktoré tam sú teda jasný a tak, a, tak, a tak ďalej. Čiže tu je treba, aby komisia vydala určité usmernenia, ale aj napriek tomu v tých e, smerniciach sú nejasné termíny, nejasné pojmy, pojmy a to bolo dokázané aj súdnymi rozhodnutiami, aj vo verejných konaniach. V uznesení v odseku 16, čo sú škodlivé dotácie. Podľa mňa škodlivá dotácia je to, že vyhodím milióny eur, e, alebo teda vydám milióny eur e, v v Holandsku, teraz zaplatím ich v Holandsku a oni idú do Nemecka a tam sa za to zaplatí nejaký chov slepic, ako hovoril kolega, čiže ja napríklad s týmto nesúhlasím a takisto nesúhlasím s odsekom 17, že e, smernica o vtákoch a biotopoch je momentálne najlepším príkladom inteligentnej legislatívy, pretože e, na to, aby sme takto mohli označiť, je príliš veľa problémov pri e, vykonávaní v Holandsku a v iných členských štátoch a je stále veľa sporov medzi členskými štátmi a sú aj iné príklady takýchto problémov smernici a myslím si, že v prvom rade nedochádza k dobrým dohodám. Vlast vlastníci vlastníci pôdy nie sú vypočutí pri formovaní tých plánov. Je tam príliš veľa demokracie, e, príliš veľa hlasov a príliš veľa ideologických a politických rozhodnutí na to, aby sa tie ciele naozaj mohli považovať za akceptované a odseky 13 a 18 e, tie sa týkajú e, rybolovu a iných, ale mali by sme skúmať aj ostatné sektory v Holandsku sú niektoré, um, niektoré opatrenia napríklad vedecky spochybňované, napríklad um, v niektorých sektoroch polnospodárstva, osobitne živočišné výroby, sa podarilo výrazne znížiť emisie dusíka, uh, takže inde teoreticky by mohli stúpnuť, avšak toto sa nezohľadňuje ďalej. Uh, sú tu rodinné, rodinné podniky polnohospodárske, ktorých, uh, ktorých, živo, ktorých živobytie závisí od, od prírody a títo ľudia o to živobytie môžu prísť. A ďalej sú to fanatické opatrenia a tie ste navrhli aj vy, eh, okrem toho to, aby sa, pres, eh, aby sa farmári presunuli do inej časti našej krajiny. Toto sú skutočne drakonické opatrenia, ktoré sú takmer až eh, nereálne a tu hrozí to, že tá krajina upadne a v minulosti tí ľudia sa snažili tú krajinu nejako obhospodarovať a teraz by sa toto všetko malo zrútiť nie často sa hovorí o tom, že e, by členské štáty mali mať možnosť vykladať e, tieto ustanovenia po svojom, ako je to tu. E, a ja mám otázku, či Európska komisia je pripravená tie sporné body z hľadiska hospodárstva, polnospodárstva a výstavby nejakým spôsobom riešiť tak, aby sa zlepšila implementácia. A tu hovorím o odseku 3. A pri každom pláne platí, že nemôže fungovať osamotene, ale len v kombinácii s inými plánmi a toto e, napriek tomu môže mať obrovský dopad na danú plochu, na, na danú krajinu a preto je treba zohľadniť uh, ciele, ktoré sa na, na tomto území sledujú. A okrem e, veci, okrem iných vecí, napríklad aj v odseku 4, národné inštitúcie e, môžu povoliť určité využitie krajiny len vtedy, že e, nebudú poškodené, že sa potvrdí, že nebudú poškodené prírodné e, okolnosti v tejto krajine. A ja si myslím, ehm, vy si možno myslíte, prečo to hovorím takto komplikovane, ale ja musím povedať, že náš premiér Balkenende už v minulosti tento problém otvoril ja som za prírodu ja by som chcela ochraňovať, ale teraz sa ukazuje, že nadnárodné organizácie e, sa dostávajú k pôde, pretože je lacná a e, toto určite kolegovia v minulosti, keď schvalovali túto legislatívu, tak to nemysleli. Ďakujem pekne a slovo má teraz pani Dionáro. Ja. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegovi za kompletnú a bohatú správu a rada by som upozornila na jeden podľa mňa dôležitý bod. Bilancia aplikácie smernica, predovšetkým vyhodnotenie účinnosti. Áno, také texty ako smernica o biotopoch, ktoré treba prehlbiť a aplikovať, ale ja by som nástela na jednom emblematickom bode budeme mať určité ustanovenie a legislatívu, ktoré budú ochraňovať určité druhy vtákov, ale naopak nám vymiznú určité druhy sladkovodných rýb. Tak navrhujem, aby sme išli a nástili na skutočných reálnych výsledkoch existujúcej smernice. Kolega navrhuje vyzvať komisiu členské štáty, aby prišli s iniciatívou o opeľovačoch. Áno, aj to je rozhodujúce, ale moja politická skupina už navrhla e, výnimku v, k určitej e, e síry ešte pred veľkými návrhmi. Začnime e, radšej takými každodennými malými účinnými spoločnými krokmi. Ja, vielen Dank. Äh, ich würde jetzt... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teraz rád dal slovo zástupcom Európskej komisie, je to pani Leduzo. Ak sa nemýlim, slubujem, že tie mená ešte si pocvičím. Thank you, Mr. Chair. Um, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela menom komisie privítať eh, ten, túto dobre eh, napísanú správu pána Demezmákera. Chcem poďakovať aj za prácu tieňových spravodajcov. Myslím si, že táto správa nadvezuje na všetky tie hlavné prvky zo správ komisie. Mm, teda sú zdôraznené tie hlavné záležitosti, hlavné ciele a celkovo sa eh, zdôrazne význam ekosystémových služieb a biodiverzity pre našu spoločnosť a ekonomiku. A e, správa komisie zdôraznila dôsledky toho, ak by sa nepodarilo dosiahnuť tie ciele e, a tiež jasne popísala oblasti, kde by bolo treba prehlbiť snahu a táto správa tiež apeluje na istú aktivitu a obsahuje aj závery pre komisiu. K tým jednotlivým otázkam pánu, pán, e, pani Bierter by som chcela povedať, že my veľmi dôkladne zvážime závery Európskeho parlamentu aj rady a vyvodíme z toho závery isté následné kroky. Ďalej pán Gerbrandy, my pokračujeme v činnosti na zabraňovaní strát ekosystémových služieb a biodiverzity v širšej krajine. Zverejnili sme Mm, právu z, verejného, z verejných konzultácií e, a rozbehli sme ďalšie činnosti, ktoré by mali podporiť naše hodnotenie v tejto oblasti a budeme zvažovať aj nasledujúce kroky v budúcnosti v následujúcich mesiacoch. A teraz k tým e, jednotlivým pripomienkam, ktoré odzneli a k správam, teda k správe. Mm, k tomu fitness checku ako iste viete, komisia analizuje podklady a my budeme prezentovať tieto výsledky tohto skúmania 20. novembra. Takže vám veľmi pekne ďakujem za odvedenú prácu a tešíme sa na konečnú správu. Ja by som tiež ešte z tohoto miesta rád poďakoval všetkým zúčastneným. A než odovzdám slovo svojim Markerovi, Eh, Mark, tá správa bola naozaj prijatá veľmi pozitívne, ale teraz ešte teda by som rád eh, odovzal slovo Európskej rade. Pretože tu padlo, rade EU, pretože tu padlo veľmi veľmi veľa aj nepríjemných slov, aj keď som tu v roli hostiteľa, teda hostia, tak eh, si myslím, že by sa mala vyjadriť v tejto chvíli aj rada, pretože nielen my trpíme teda pod radou, ale komisia taktiež. A preto E, by sme sa možno mohli dohodnúť v tom zmysle, že skúsim pánu predsedu e, motivovať a verím, že s tým bude súhlasiť. Pán Lenis Marker, máte ako posledný slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že tu viac menej teda panuje konsenzus ohľadne kľúčových bodov tejto správy. A chcem poďakovať všetkým kolegom za povzbudujúce e, vyjadrenia. Tie kľúčové body určite e, je treba e, naplniť hlavne stratégia rok 2020, ale bude treba viacej politickej vôle na to, aby sme dostali skutočný pokrok. Je treba lepšiu implementáciu, naplňovanie, realizáciu a takú pevnejšiu integráciu naprieč rôznymi oblastiami politiky. Samozrejme, to, čo nechceme, je, aby sa opakovalo, aby sme si robili nejakú revíziu tých smerníc o natúre. E, ďakujeme za pripomienky teňových spravodajcov a ostatných kolegov, ktoré som si veľmi pozorne vypočul, aj tie kritické hlasy, ktoré tu zazneli. A teraz možno prejdem do svojej matečiny. Hm, pani Schreier, chcem odpovedať, že skutočne v správe sa hovorí, že my apelujeme na to, aby e, boli zainteresované strany vtiahnuté do procesu. To znamená, hovoríme o viacerých e, zainteresovaných stranách na lokálnej a na regionálnej úrovni. A samozrejme ide aj o polnospodárov. Európska komisia mimochodom už Holandsku odpovedala, že v európskej smernici je zakomponovaná dostatočná flexibilita pre členský štát. Teda problémy, ktoré ste spomínali, tie e, zrejme vyplývajú zo spôsobu holandskej implementácie skôr než z toho, ako je smernica napísaná. A uh, e, Ďalej sa teším na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu. Ja si myslím, že je skutočne lepšie ak vyšleme jasný jednoznačný signál za Európsky parlament. So, Dank. Ďakujem veľmi pekne. Chcem tu upozorniť na to, že e, pozmeňovacie návrhy môžete posielať do 16. novembra po poludní a hlasovať na Envy budeme 21. alebo 22. decembra na výbor Envy. To sme ešte mali šťastie že sekretariat nezvolil ako dátum 23. Hlasovať v parlamente budeme buď v januári alebo v februári budúceho roka, e, takže dovtedy ešte sa môžeme určite e, dopracovať ešte kvalitnejšiemu výsledku. Vážené dámy a páni, a presúvame sa k ďalšiemu bodu a to je bod 5 a síce ide o veľryby Delfiny e, a interakciu s komisiou Eh, slovo má Kat Tyler zo strany Zelených. Komisia asi bude vedieť, že je asi 311 citácií o tom, teda týchto veľrybo, o tom, že máme tieto veľrybotváre e, e, cícavce sú v 32 zariadeniach v 13 členských štátoch. Tu je 285 špecifických druhov, potom sú tam 13 e, e, sviňúch a 18 delfínov. Eh, väčšina týchto zariadení je regulovaná európskou legislatívou podľa legislatívy z roku 1999 číslo 22, ktorá eh, táto smernica mala nastaviť, teda konzervovanie a zabezpečenie biodiverzity. V Divočine a na, eh, včera večer sme, sme veľmi zaujímavý program, ktorý hovoril o tom, že tieto zvieratá dokážu preknúť len, že 110-111 kilometrov za deň a 60 metrov sa dokážu ponárať. A v tých zariadeniach, kde tam majú tie bazény, tak e, dokážu, majú priestor, ktorý je iba 6% ich prírodného habitatu. A tieto zariadenia nedokážu napodobniť ten komplexné prostredie morské, kde tieto zvieratá normálne žijú. Väčšina z nich e, im neposkytujú dostatočné stimuly a keď nemajú dostatok priestoru, tak e, tieto zvlášť veľké mesožavé veľryby majú problémy, ako napríklad abnormálne, repetitívne e, pohyby. Ďalšie problémy so správaním. Ďalším problémom je, že takéto, e, takto násilne teda v zajatí držané zvieratá, ktoré častokrát pochádzajú z rôznych geografických oblastí alebo dokonca z rôznych druhov, alebo teda z rôznych prostredí môžu meniť prirodzenú skupinovú dynamiku, čo potom vedie k tomu, že je tam e, agresívne správanie, zranenia a dokonca aj usmrtenie niektorých tých zvierat navzájom. Pretože takto e, v, e, v zajati držané zvieratá sa naozaj stávajú agresívne, môžem vám to povedať. Keď si predstavíte ľudí, ktorí sú treba zodpovední, nejak človek, ktorý spácha trestný čin, dostane sa do vedenia a môže sa odvolať To znamená, má právo na spravodlivý proces. Ale týmto zvieratám žiadnu takúto možnosť neposkytujem a držím ich v zajati. Mám na komisiu dve otázky. Keď si vezmeme, že je tu požiadavka podľa e, európskej legislatívy, že zvieratá majú byť e, držané v prostredí, ktoré rešpektuje ich prírodzené potreby podľa daného druhu a e, je to čo najprirodzenejšie teda prírodnému E, prostrediu, tým, že je to upravené to zariadenie, môže nám komisia poskytnúť podrobnosti o tom, nakoľko e, takéto bazény, alebo teda, ktoré majú menej než, e, opravujem nie 6, ale iba 1% prírodzeného životného prostredia e, rozsahu dokážu naplniť tieto potreby týchto veľ, e, veľ, veľrybotvárých e, zvierat stavcov. A druhá otázka, a sú to betónové, jednoducho nejaké iba tanky sklenené. Druhá otázka. Čo sa týka e, toho správania psychologických e, e deviácií týchto zvierat, e, pýtam sa, či komisia je ochotná zvážiť e, vhodnosť z takéhoto chobu niektorých z týchto e, druhov v zajatí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dionáro. Ďakujem. pán. predseda. Situácia je naozaj znepokojivá, hlavne u tých socistavcov, ktorí sú v zajatí. Je viacej ako 300 kosatiek, ktoré sú v zajati alebo sú v akvaparkoch. To sú dve veľké problémy a síce otázka podmienok života v zajati týchto e, zvierat, ktoré normálne sú e, naučené žiť vo veľkých oceánoch. Potom e, skutočne polutovania hodné podmienky transportu týchto veľkých cicavcov a to v absolútnom protirečení s medzinárodným dohovorom o životných druhoch, e, ktoré sú v ohrození. Veľmi často, e, ako kolegovia e, hovoria, tieto cicavce sú schopné prekonať veľké vzdialenosti a sú, majú určitú intelektuálnu kapacitu a je teda nepriateľné, aby žili v zajatí v bazénoch e, len niekoľk, na niekoľkých metroch alebo desiatok metroch štvorcových. Bolo by užitočné, aby komisia sa vyjadrila k podmienkám a prevádzkovaniu akvaparkov. Vytvára sa taký stres, že tieto rybotvore cicavce sú neschopné sa reprodukovať a tieto životné podmienky potom ale samozrejme vyžaduje, že sa musia loviť ďalšie e, cicavce, aby tento obchod mohol ďalej pokračovať. Európska únia už v roku 1996 nútila delfinária, aby aktívne prispievali k konzervácii a uchovaniu tohto e, živočišného druhu a k jeho reprodukcii. Skutočná aplikácia týchto podmienok e, pre e, zvieratá, ktoré žijú e, normálne e, v prírodných podmienkach. Skutočne potrebujeme jasnejšie kroky a hlavne potrebujeme mať jasnejšiu, presnejšiu víziu toho, akým spôsobom tieto centrá akvaparky fungujú. Ďakujem pekne, vážená kolegyňa. Teraz dostáva slovo kolegyňa Ajúzo. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu naozaj hrozný scenár alebo situácia s týmito cicavcami. Všetky centrá by mali e, splňať e, ustanovenia dohovoru CITES, smernica pre ZOO, je to aj zákon z roku 2003 o konzervácii životných druhov zoo. Môžem vás ubezpečiť, že, e, že tieto cicavce sú veľmi dobré, je o nich postarané, majú vynikajúce životné podmienky, teda tá situácia nie je taká, ako sa opisuje delfíny, ktoré sa vyskytujú v súčasnosti v zoo, tak sa tam narodili a podľa toho, čo ja som videla, žijú v mimoriadne dobrých podmienkach. A teda mm, ten opis podmienok, tak ako nám ho tu načrtli, nie je adekvátne, nezodpovedá realite. Ja si myslím, že je to situácia z iného kontinentu a nechápem, ako sa tu môže spomínať nejaký stres delfínov tých delfinov, ktoré som ja videla, tak boli veľmi spokojní, hrali sa a teda e, tie zoologické záhrady splňajú naozaj veľmi prísne podmienky. Hovorím o zoologických záhradách v Španielsku, teda hovorím o krajine, ktorú poznám. Vielen Dank. Ďakujem pekne, slovo má pán Afronte. Ďakujem, pán predseda. Kolegyňa Ajúzo, to nie je problém, akým spôsobom sú uchovávané v zajatí tieto exempláre. Ani nie je tu problém rešpektovania legislatívy, ale je problém je skôr kultúrny a výchovný a vychádza z toho, čo, aké máme vedomosti a veda hovorí, že tieto zvieratá sú inteligentné a sú si vedomé svojej existencie a my keď ich uchovávame v zajati, e, v nejakom e, akokoľvek krásnom zariadení, v akokoľvek krásnom bazéne, tak napriek tomu tieto zvieratá si uvedomujú, že sú v zajati teda sú si toho vedomí a sú, sú to inteligentné bytosti. Už viacej ako 30 rokov sa robil výskum a robila sa tiež snaha priblížiť obyvateľstvo ľudí verejnú mienku k týmto zvieratám, aby bola väčšia, väčšie vedomie o ich správaní. Veľmi často ide o druhy, ktoré vyvolávajú záujem a všetky veľrybotvare e, e, cicavce sú zachytené v smernici CITES pre ochranu ohrozených druhov. Pokiaľ ide o ochranu a výchovu, áno, to boli dôvody, prečo akvaparky vznikli, ale už tieto dôvody, pre ktoré vznikli, už e, neexistujú. Výchovné programy, ktoré sa rozvíjajú, a ja ich veľmi dobre poznám, a môžu byť aj veľmi hodnotné, ale faktom ostáva, že určiť deti to, že e, takže zaplatíme za nejaký lístok a za to my tu môžeme mať nejakého živého tvora, ktorý nám tu bude predvádzať predstavenie. Neviem, či to je ten správny výchovný prístup. Takže ten prístup by mal byť iný. Európa sa často definuje z politických aj kultúrnych dôvodov ako pionier, ale ja hovorím, že potrebujeme kultúrne zmeny, aby sme povedali, že do 5 rokov žiadny členský štát nebude povolovať to, že by na jeho území boli inteligentné zvieratá v zajatí. Ďakujem pekne, slovo má pani Kilonoj. Thank you, chair. Thank you, colleagues. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, vážení kolegovia. E, mám na komisiu jednu otázku. Ako bude komisia postupovať pri zatváraní delfinári napríklad vo Fínsku, e, kde sa delfinárium, teda naše delfinárium zatvárame, a, a čo sa stane potom s tými zvieratami, ktoré tam doteraz boli chované? Či komisia bude nejakým spôsobom asistovať pri vytváraní nejakých útočísk, kde tieto zvieratá môžu do, dožiť, a prípadne rehabilitácie tých zvierat, ktoré momentálne žijú v delfináriách e, po celej EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem slovo, má pán kolega Eck. Ďakujem vám za slovo. Vážení kolegovia, už často som hovoril, že delfinári aj, aj delfíni a iné z e, týchto druhých cicavcov majú vedomie, majú sebavedomie a majú e, správanie, ktoré vykazuje znaky analogické morálke. To znamená, to hovorí, pretože tieto zvieratá sú naozaj veľmi vysoko vyvinuté. Ja ako bojovník za práva zvieratov, tak my, ľudia, ktorí sme im podobní našim správaním a z morálno-analogického hľadiska, by sme týmto zvieratám mali E, priznať aj isté základné práva. Jeden príklad môže byť správanie s delfínov. Asi pred tromi či štyrmi rokmi s Riko Berim o, som sa stretol osobne s týmto človekom. To bol tréner, ktorý trénoval delfíny práve pre tieto, e, pre, pre Flipera, ak si pamätáte tento seriál. A to mi hovoril, že jedno z týchto zvierat, jeden delfín, ktorý bol takto v zajatí, začal jednoducho, upadol do depresie, začal odmietať príjmať potravu a potom spáchal samovraždu. Tak dlho naražal hlavou e, na tú betonovú stenu a na, že naozaj potom na to zomrel. To sú jasné signály, pretože tieto zvieratá v zajatí nesmierne trpia. A myslím si, že my ako v um, Európe, ktorá sa ktorý a vyvíja morálne ďalej, by sme mali byť schopní dospieť k záveru, že zvieratám priznať práva aj vtedy a hlavne zvieratám, ktoré takýmto výrazným spôsobom ukazujú, že e, majú povedomenie o morálke, o sebavedomí a tak ďalej, ako to bolo v tomto prípade. Otázka, ktorú smerujem na komisiu je, nakoľko hodnotíte práva zvierat pre tieto druhy zvierat dnes a v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánovi kolegovi Ekovi. Slovo má pán O'Brien z komisie, pretože tu zaznelo niekoľko otázok. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. V prvom rade teda berieme na vedomie všetky pripomienky, ktoré sme dostali v súvislosti eh, s vystúpeniami ctených členov parlamentu. Je veľmi dôležité hneď na začiatku zdôrazniť, že máme isté priority ohľadne eh, eh, ochrany životných druhov, to je hlavne smerom, pomocou smernice habitátov. habitatov. Táto druhá smernica, ktorú máme, má byť vlastne doplnkom tejto smernice, čo sa týka zachovávania druhov e, v zariadeniach, ktoré musia podliehať licencovaniu. Čo sa týka tých opatrení, ktorá smernica navrhuje ohľadne výskumu, vzdelávania, osvety a tak ďalej, e, ochrany e, dobrých životných podmienok, zabraní tomu, aby zvieratá z toho utekli a samozrejme vhodné životné podmienky, čo chápem, že je čo, že vás asi najviac do všetko zaujíma, tých, ktorí v nich vystúpili. Je treba povedať, že aj táto smernica e, vlastne vychádza jasne z princípu subsidiarity, možno ešte viac než smernice o vtáctve a o habitátoch. Je to naozaj na členských štátoch, aby pristúpili k daným opatreniam. Napríklad nemáme žiadnu vý, vý, žiaden výbor no, komisie, ktorá by táto smernica vytvárala, ani reportovací e, nejaký mechanizmus. To znamená, nemusíte nám ako členské štáty hlásiť, aké opatrenia ste prijali. Ale čo sa týka tých obav, ktoré ste tu e, vyjadrili, už začiatkom roka sme vlastne informovali o príkladoch najlepšej praxe. Bavili sme sa s Európskou asociáciou pre zoo a akvária, Born Free, ďalšie neziskové organizácie, ktoré e, sa samozrejme účastnia tejto debaty. A Čo sa týka e, práv zvierat, e, my nie sme na to žiadni experti e, a nedokážeme ani povedať, aký životný priestor tie zvieratá potrebujú, to znamená tie veľkotvaré cicavce. Ehm, čo sa týka teda implementácie tejto smernice, je to potom na členských štátoch samozrejme. Doteraz E, sme nezvažovali, že by sme dávali ďalšie nejaké doporučenia, čo sa týka týchto veľkých citavcov držených v zajatí a nechceme ani žiadnym spôsobom určovať, akým spôsobom sa budú zatvárať tieto delfinária a zariadenia, kde tieto cicavce sú chované. Sme ochotní poskytnúť nejaké informácie ohľadne toho, ktoré sa týkajú zariadení, ktoré tieto ustanovenia v smerniciach o zoo a delfináriách nesplňujú, tak tam môžeme nejakým spôsobom prispieť, lebo tam je treba e, teda dať tieto podmienky. Eh, mali by sme pravdepodobne v rámci programu teda takého eh, reformačného tzv. refit eh, budeme mať aj nejaké ďalšie doporučenia, ktoré bude nadvezovať na smernicu o habitatoch a vtáctve. A samozrejme budeme sa snažiť zo strany členských štátov zozbierať skúsenosti hľadiska všetkých hráčov s problémami pri implementácii tejto smernice aj teda v súvislosti s týmito veľkými morskými cicavcami a tomuto sa budeme venovať hlavne budúci rok. Takže budeme sa snažiť vytvoriť ten najlepší mechanizmus, v ktorom dokážeme teda reagovať na tie obavy, ktoré tu aj dnes zazneli a tam dokážeme na to reagovať. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Ich glaube, damit ist das... Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tým sme túto tému uzavreli. A urobíme si krátku pauzu. Pripojí sa k nám náš pán predseda. E, ako náš host. Ďakujem pekne. Bolo príjemné posadiť sa na predsednícku stoličku. E, áno, dúfam, že po ďalších voľbách sa vrátim. Dovidenia. sì, sì. Okay. Okay. Dear colleagues, I think that we can... Ano. Uh, drahé kolegyňa a kolegovia, takže môžeme sa znova pustiť do práce. Mm, my budeme hovoriť o novej dohode medzinárodného dohode o klíme v Paríži a dnes máme príležitosť eh, si vymeniť názory s pánom Wernerom Hoerom, ktorý je prezidentom Európskej investičnej banky. Takže, vážený pane, vítam vás tu a opakujem, vymeníme si názory o očakávaniach eh, COP21, konferencie zmluvných strán 21 v Paríži, osobitne ohľadom financií, čo je vnímané ako problém, e, nedorešený problém a e, kľúčová záležitosť. Je to vec, ktorú ste spoznáte e, vo forme správy, ktorú sme schválili 14. oktobra v tomto parlamente a bude slúžiť ako základ eh, pre prácu 15 členov delegácie EP v Paríži. Takže by som chcel teraz pána, popri pánovi Wernerovi Hojerovi, privítať aj pána Jonathana Taylora, ktorý je viceprezidentom IP. E ja by som chcel hneď eh, pánovi Wernerovi Hojerovi odovzdať slovo, aby vystúpil so svojím úvodným slovom a následne by sme Eh, sa pustili do diskusie, ústnej diskusie. Pôjdeme po kolách. Prvé kolo, potom možno druhé kolo. Takže máte slovo, pán Hojer. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Vážený pán a vážené poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, je naozaj veľkým potešením eh, pre mňa aj pre podpredsedu pána Taylora, ako aj pre zástupcu zo stále zastúpenia tu dnes byť a hovoriť s vami o COP21. Asi sme ani nemohli nájsť lepší bod v čase, <laughs> pretože sme teraz sedeli e, v Bruseli, pred pár dňami sme boli v New Yorku, pred pár dňami predtým sme boli v Líme. Takže mm, tu bežia rôzne prípravné zasadnutia. A o tri týždne budeme všetci v Paríži, alebo budeme sliadať k Parížu, keď 126 eh, strán protokolu sa stretne a bude hovoriť o eh, dohode na ohraničení zvýšenia teploty o maximálne 2 stupne oproti predindustriálnym úrovňam. Pričom sa snažíme, aby došlo k inteligentnej spolupráce vlád s podnikmi a Domnievame sa, že znížiť e, toto maximálne zvýšenie teplot je možné aj pri zachovaní pracovných miest alebo množstva pracovných miest a výkonnosti ekonomiky. Popri tomto všetkom je potrebné investície do klímy nastaviť správne. Európska investičná banka EIB je najväčšia multilaterálna rozvojová banka, ktorá e, financuje projekty súvisiace s klímou. Je to v podstate najväčšia multilaterálna banka celkovo, ale osobitne venujeme pozornosť boju proti klimatickým zmenám, čo bolo veľmi dobre viditeľné v Lime na stretnutí, v Lime, kde EIB bola priekopníkom a snažila sa presvedčiť e, ostatných, e, aby e, sa zaviazali plniť ambicioznejšie ciele. My plánujeme, že vynaložíme 100 miliard eur v nasledujúcich rokoch až do roku 2020 na klimatické projekty, pričom tieto financie e, chceme, aby e, pôsobili ako katalizátor a vyvolali ďalšie súkromné verejné investície do tejto oblasti. E, vo všeobecnosti financujeme 30 projektov, teda 30 každého projektu, čiže si viete predstaviť, že celkový objem Eh, investícií, ktoré budú vyvolané pákovým efektom, by malo byť trojnásobný oproti tým 100 miliardám zhruba. No a eh, k aktivitám, ktoré sme sa rozhodli podporiť, eh, vykonávame vždy dôkladné preskúmanie a posúdenie z hľadiska rôznych ekologických environmentálnych kritérií aj z hľadiska monitorovacieho procesu. Európska banka je jediná rozvojová banka, ktorá funguje nielen v Európskej únii, ale aj v rozvíjajúcich sa ekonomikách, kde Európska únia má e, rozvinuté vzťahy a cieľom je naše skúsenosti prenášať z jednej krajiny do druhej, ako aj z Európskej únie vonok. Ale ako, ako Banka Európskej únie sa samozrejme zameriavame najmä na európske projekty. E, znižovanie emisí skleníkových plynov má prioritu bez ohľadu na to, kde sa projekty realizujú. A to, čo je dobré pre e, európske krajiny, to je dobré pre zbytok krajiny. E, E, pre zbytok sveta. Takže aj rozvíjajúce sa krajiny budú požívať výhody a prínos z, z znižovania klimatických účinkov. My e, plánujeme v rozvojových krajinách, v rozvíjacích sa krajinách e, vyvolať, alebo investovať vo výške asi 3,2 miliardy eur ročne. To je záväzok, ktorý ste nám potvrdili. Dúfam, že ho aj obnovíte, ale naše ambície tu nekončia. A tu by som chcel povedať dve veci. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, ako EIB bude podporovať eh, boj proti klimatickým zmenám. Len minulý týždeň v kuloároch eh, výročného zasadnutia Svetovej banky v Lime som sa stretol s, so zástupcami rôznych viacstranných finančných inštitúcií a oznámil som, že EIB zvýši svoje požičiavanie v rozvíjajúcich sa krajinách z 25 na 35 rok roku 2020 na klimatické projekty. Avšak e, dostávam sa týmto k druhému bodu. Peniaze nie sú všetko, objem nie sú všetko. My chceme sústrediť našu podporu na tri oblasti, kľúčové oblasti. V prvom rade e, dopad e, financovania, klimatického financovania, po druhé financovanie adaptačných projektov a po tretie integrovanie otázok klimatickej zmeny do všetkých štandardov banky, ako aj metóda aj postupov. Osobitne je dôležitý dôraz na dopad. Dopad je okrem iného meraný e, spôsobom, ako e, tieto verejné zdroje katalizujú vynakladanie súkromných zdrojov. My máme niekoľko nástrojov v tzv. toolboxe a máme možnosť rozvíjať e, štruktúry financovania, ktoré budú využívať financovanie inovatívnym spôsobom, aby sa vyvolali investície zo súkromného sektora. Na druhej strane by som chcel zdôrazniť eh, tzv. zelené eh, dlhopisy, eh, ktoré produkujeme už v roku 2007 a vydali sme ich zatiaľ v hodnote 10 miliard eur v 10, vo viacerých krajinách. Čiže je tu kombinácia objemu, zamerania na, na dopad nášho klimatického financovania, rozširovanie adaptačného financovania alebo financovania adaptačných projektov a um, ďalších krokov, čím chceme dosiahnuť, aby EIB e, mala veľký vplyv na e, financovanie e, klimatických projektov. Dámy a páni, je tu však výzva, ktorá sa týka údajov. A ono to môže znieť na prvý pohľad pomerne odborne, ale je absolútne nevyhnutné, ak chceme klimatické výzvy, klimatickú výzvu vyriešiť, tak je potrebné napríklad riešiť, kam peniaze idú, a e, tiež treba riešiť potreby, ktoré vznikajú. A preto si potrebujeme dohodnúť e, metodiku, to, ako budeme agregovať dáta, ako budeme merať účinnosť projektov. My budeme mať úspech len, ak budeme spolupracovať s ďalšími inštitúciami a účastníkmi trhu a práve to robíme. My spolupracujeme s OECD, s, e, so sekretariatom pri klimatické zmeny, ďalej z OSN, s podporným týmom pre klimatické zmeny a takisto ostatnými rozvojovými bankami eh, a snažíme sa pracovať na spoločných eh, prístupoch, spoločnom riešení týchto problémov. Ale nemali by sme zabúdať ani na to, že multilaterálne rozvojové banky a národné rozvojové banky nebudú schopné eh, to klimatické financovanie zabezpečiť osamote, aj keď budú všetky spolupracovať na tom istom cieli. A na to, aby súkromný sektor prišiel s väčšinou investície do, investícií do zeleného sektora, sektora, je potrebné, aby vlády vytvorili jasný a stabilný investičný rámec a prostredie. A ak to môžem povedať, tak hm, práve tu vy, poslanky a poslanci Európskeho parlamentu, máte určitú úlohu a to e, tvarovať legislatívny proces v Európskej únii takým spôsobom, aby klimatické financovanie malo úspech. A e, tu by som chcel uzavrieť tým, že, ak, že EIB s vami bude spolupracovať e, aj po konferencii v Paríži, aj v nasledujúcich rokoch a e, je teda zrejme, že je pred nami väčšina práce a ja sa teším na veľmi zaujímavé diskusie a som si istý, že môj kolega podpredseda Taylor k tomu prispieje s členom riadiaceho výboru Európskej investičnej banky, teda zodpovedá aj za všetko, čo sa týka klímy a takisto Ďoko Vilievič, ktorý je vedúcim eh, našej, našej pobočky v Bruseli k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje pán Levy a teraz môžeme rozbehnúť prvé kolo otázok. Ako prvý položí otázku Ivo Vele CPP. E dve minúty, Ivo. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Eh, <clears throat> pán predseda, No, pán riaditeľ, ďakujem za to, že ste prišli do nášho výboru. Veľmi pozorne som si vypočul vaše zaujímavé vystúpenie, osobitne tá tretia aktivita, ktorú ste priblížili. E, ja na dvesnosti k tomuto by som chcel si potvrdiť, že teraz už, štvr, ter, už dnes štvrtina prostriedkov EIB ide na klimatické opatrenia, osobitne e, v oblasti energetickej účinnosti, ktorá podľa nášho E, názoru je najúčinnejším nástrojom na boj proti emisiám CO2. E, myslíte si, že by bolo dobré e, z tohto robiť prioritu v tých klimatických opatreniach a investovať tam väčšinu prostriedkov EIB, respektíve <clears throat> tá, ten známy princíp energetické účinnosti na prvom mieste, ktorý sa objavuje v mnohých opatreniach, sa prejavuje aj u vás? To je prvá otázka. A druhá otázka, pán predseda sa týka ETS, ako ste viete, mm, pán riaditeľ Hojer, my e, pripravujeme robustnú reformu ETS a jeden z, jedným z elementov je, e, sú tzv. modernizačné fondy a e, Európska komisia chce udeliť EIB trvalejšiu úlohu v projektoch alebo v definovaní projektov, takže tam by sme chceli počuť váš názor a Chceli by sme sa spýtať, ak, akú úlohu by ste zohrávali pri modernizácii energetických zariadení v členských štátoch a o akých kritériách uvažujete predbežne pri rozhodovaní o týchto projektoch a teda ako chcete sa zhostiť úlohy, ktorá vám komisia chce udeliť v tomto procese pri e, prepracovaní ETS. Ďakujem. Teraz Žil Parňo. Pán predseda, pán podpredseda, som šťastný, že vás tu vidím dnes medzi nami EIMB už tak dlho sa venuje financovaniu tohto nelútosného boja proti klimatickým zmenám. Vaša prítomnosť je ešte o to viacej dôležitá, keďže financovanie klimatických alebo tohto boja proti klimatickým zmenám bude podstatou Parížskej dohody či dohovor z Parížskej konferencie. A my vieme, ako rozhodne bojujete za bezuhlíkové hospodárstvo a za boj proti klimatickým zmenám. Francúzska konferencia parížska bude nie len celosvetovým samitom boja proti klimatickým zmenám, ale aj samitom na zmenu ekonomickej paradigmy a my vieme, že v budúcich rokoch vaša úloha bude aj naďalej rozhodujúca práve pri týchto zmenách ekonomickej paradigmy. Niekoľko otázok v súvislosti so správou, ktorú som mal čest napísať a ktorá bola schválená v EP v otázke COP21 fosílne energie. Robíte úsilie, aby ste znížili finančnú podporu týmto palivám v roku 2013, ste stanovili určité normy, pokiaľ ide o financovanie fosilných palív, ale každý rok tieto palivá dostávajú uh, uh, takmer 4 bilióny podpory podľa MMF, 20 miliard v Európe z vášho rozpočtu išlo na subvenciu fosilných palív. To znamená, že nám ešte ostáva dlhá cesta, aby sme to dosiahli tak a dosiahli sme tie ciele, ako ich stanovuje naša správa, aby sme odstranili všetky eventuálne subvencie fosílnych palív do roku 2020. A posledná otázka k vonkajšiemu pôsobeniu EIB. 20 vašich pôžičiek susedom sa týka klimatických zmien, 75 južného, ide južnému susedstvu a východnému. Aké je prerozdelenie týchto fondov medzi juhom a východom našich susedných krajín, keďže krajiny na juhu budú najviac postihnuté priamými dôsledkami klimatických zmien. To sú moje dve poznámky, ktoré som chcel urobiť. Ešte raz vám ďakujem za vašu prítomnosť, rovnako ako aj za aktivity, ktoré financuje EIB v boji proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Teraz pani Jurigen. Girling, pardon. Ja tiež vítam našich cených hostí. Ja by som ráda, keby ste pohovorili o vašich plánoch na rozšírenie financovania klimatických projektov do roku 2020, pretože v Spojenom kráľovstve vláda e, sa vyjadrila, že poskytne 8,5 miliardy do roku 2020, čo predstavuje e, v roku 2020 dvojnásobok oproti tomu, čo bolo v 2014, čo je pomerne veľa správna rada EIB na minulomesačnom plenárnom zasadnutí o tomto rozhodla, ako ste povedali, a takisto e, Medzinárodný menový fond e, oznámil zvýšenie investícií do e, tejto oblasti, za čo vám gratulujeme, lebo sa vám to zrejme podarilo dosiahnuť, ale ja sa chcem spýtať na konkrétne plány a osobitne projekt, typ projektov, ktorý, alebo typ projektu, ktorý vám vyhovuje najviac, alebo ktorý by ste chceli podporiť. A e, chcel by som sa spýtať, ako chcete merať e, úspešnosť tých projektov. Ďakujem veľmi pekne, pán Gerbrandy. E, ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi Hojerovi za to, že dnes medzi nás, medzi nás prišiel. Ďakujem aj za čísla, ktoré ste nám oznámili. Ja sa chcem spýtať na jednu vec, ktorá sa dotýka celkového finančného systému a toho, ako EIB do tohto systému zapadá. Ja túto otázku kladem preto, lebo pomerne veľa ľudí povedalo, že, alebo hovorí, že tieto iniciatívy EIB sú veľmi dôležité, ale tie investície sa rozbehnú, keď zmeníme finančný systém. Uvedem prípad eh, Bloomberg, Blue Energy Finance, nazval eh, kapitálové trhy inštitucionálne fosilizovanými, fosilizovanými pretože eh, pri výpočte rizik hľadia dozadu, takže nevidia nové hrozby, ako napríklad klimatické zmeny v budúcnosti. Ďalej účtovné štandardy nezohľadňujú hodnotu tzv. opustených hodnot alebo aktív o čom hovoril nedávno guvernér Banky Anglická. A tretí príklad je, že agentúry, e, ktoré e, hodnotia úverové riziko, ratingové agentúry e, nezohľadňujú v horiz- investície v horizonte viac než troch rokov. Takže, tam, takže sú tu štruktúrne problémy v tom našom systéme financovania, ktoré sú prekážkou pre rozbeh financií do klimatických opatrení, ale chcem sa spýtať, či radno to by mohla EIB pracovať s využitím svojho vplyvu, znalosti a skúseností a pracovať napríklad na zmene tohto finančného systému. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Pani Kilonen. Ďakujem pekne. Pankin ilmastorahoituksesta muutamia tarkentavia kysymyksiä. No. Otetaan huomioon uudet innovatiiviset ilmaston... Tlmočníci sa ospravedlňujú, máme drobný problém s tlmočením. Takže ešte raz e, chcem sa spýtať, či ste zohľadnili napríklad e, sektor dopravy a aký dopad e, podľa vás e, tieto opatrenia, niektoré opatrenia majú napríklad e, budovanie rýchlostných železničných prepojení je jedno, jedným z projektov, ktoré chce financovať EIB a chcete vytvárať všeobecne ekologický multimodálny transportný systém, tak je otázkou, či by bolo vhodné e, financovať nielen infraštruktúru, ale aj iné projekty. Je investičná banka, je schopná investičná banka e, rozbehnúť financovanie multimodálnych zariadení e, novej generácie, napríklad multimodálne terminály popri udržateľných dopravných službách alebo nízkouhlíkových alternatívach čo sa týka palív, alebo teda infraštruktúry pre takéto paliva, alebo sa sústreďujete na financovanie projektov, ktoré využívajú fosílne paliva. A ďalšia otázka, pokiaľ ide o financovanie polnohospodárstva. Financovala EIB projekty, ktoré sa snažia znižovať emisie v polnohospodárstve globálne, prípadne len v Európe. A ako zohľadňujete úlohu rozvíjajúcich sa krajín, najmä teda v oblasti poľnohospodárstva. Thank you very much, Mr. Eckhout. Ďakujem veľmi pekne, pán Eckhout. Ďakujem, pán predsedajúci, aj pán Hoyer. Ďakujem vám za to, že ste sem prišli a vysvetlili stratégiu a musím sa priznať, že som študoval tú vašu, to vaše oznámenie pred Parížom, ktoré je veľmi zaujímavé, ale mám predsa dve otázky, ktoré by e, som, na ktoré by som rád počul odpoveď. V prvom rade oceňovanie uhlíka. Ak sa pozriem na vašu stratégiu, tak e, Ehm, vidím, že EIB uvažuje nad nejakou cenou uhlíka, ktorá by dosiahla úroveň asi tak 50 eur e, za tonu CO2 do roku 2030 a potom sa zvyšovala až na nejakých 100 eur na tonu CO2. Ehm, takže to je taká asi indikácia toho vývoja, toho trendu, ale keď sa pozrieme na, na návrh reformy, no tzv. reformy povedal by som ETS, tak vidíme, že tie ceny v tomto modeli sa vôbec neblížia týmto vašim očakávaniam. Čiže aké by boli dôsledky toho, ak tá cena uhlíka zostane v realite takáto nízka a s čím vlastne počíta EIB vo svojej analýze, aké potom budú náklady na projekty, do ktorých EIB vstupuje, lebo podľa mňa to je veľmi dôležité zohľadniť, keď mm, vlastne budeme hovoriť o lepších návrhoch, o zlepšení ETS. A ďalšia vec sa týka, ďalšia otázka sa týka štandardu Eh, emisnej výkonnosti alebo výsledkov. Eh, v podstate o tom hovoril kolega Gerbrandy, o tom, že eh, kapitálové trhy sú akosi skamenené a ten váš cieľ emisí 50 gramov na kWh, to je, to je presne to, pretože takýmito limitmi sa zabetonujeme do dlhodobých fosílnych alternatív pri výrobe elektrickej energie. Takže prečo nepočúvate mm, volanie po znižovaní štandardov emisí CO2 pri výrobe elektriny e, a prečo ich nepretavujete do financovania EIB? Tých 450 e, to už využila, využilo Spojené kráľovstvo a EIB momentálne stále trvá na tých 550. Ďakujem teraz pani Durnáno. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán riaditeľ, za to, že ste dnes medzi nami. Žiadny projekt by sa nemal podporiť. E, určite sa zhodnete, ak tam nie je zabezpečená pridaná hodnota a výsledok. Aby tieto projekty boli účinné, musia byť jasne zamerané aj hĺbkovo a detailne prepracované. Financovanie bolo veľmi často príčinou, fragmentáciou e, e, zdrojov, ktoré boli určené pôvodne na boj proti klimatickým zmenám. Je to aj poznámka dvora auditorov a ja si myslím, že túto poznámku by sme mali rušiť aj na strategické investície. Prvá otázka. Aký rámec navrhnete, aby ste zabranili e, takému roztrúseniu projektov a finančných nástrojov, aby ste zabezpečili potom dobré vyhodnotenie ex post týchto projektov. A súhlaste s tým, že je potrebné mať politiky zmierňovania v úvodzovkách. Je to, úvod, je to taký zásadný e, základný kameň stratégie aj EIB a aké sú kritéria, ktoré umožňuje jasne stanoviť, že nejaká miestna udalosť či fenomén je výsledkom globálneho klimatického pôsobenia. A skutočne, ako zabezpečiť, aby ciele, ktoré budú stanovené v COP21, aby neboli príliš e, rozsiahle. Čo je podľa mňa tiež dôležité, to je akčný e, rámec, áno, Máme pred sebou svetový problém globálneho charakteru, ale keď e, chceme pôsobiť, vychádzam napríklad z dokumentov, ktoré boli uverejnené v septembri roku 2015, podpora hospodárstva, hlavne nízkouhlíkového a iné technológie, ale EIB väčšinu svojich aktivít realizovala a financovala mimo EÚ a zatiaľ zaznamenávame obrovský priemyselný pokles v EÚ. A posledná otázka. Aký máte manévrovací priestor na stanovenie priorit v investíciách do priemyslu, ktorý by bol udržateľný z tohto hľadiska? Ďakujem. Thank you very much, colleagues, for your question. And... Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa a kolegovia, za vaše otázky. A teraz eh, Pardon, opakujem, je to len prvé kolo koordinátory. Budete mať ešte šancu, nebojte sa nič. Takže teraz dáme možnosť pánovi Hojerovi, aby odpovedal a potom... Neviem, kto z vás teda, pardon, to som teraz predbehol, hovorí predseda, ale kto z vás teraz odpovie na tieto otázky za EIB? <clears throat> Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Teraz budete potrebovať vytrvalosť a odvahu, keďže sa pokúšame, pokúsime zodpovedať na vašu otázku a s tým, že si rozdelíme tú prácu, respektíve kompetencie. Kolega, môj kolega je určite väčším odborníkom, čo sa týka podrobností, takže sa na ňo spolahnem. To sú odpovedi. E, zareagujem na pána Beleta. E, súhlasím na 100%. Pokiaľ vieme, tak to je najlepšia energetická politika, aká je, je, energie, je politika úspor. A tam sme ešte zďaleka nedosiahli, nevyčerpali tie možnosti, ktoré tam sú. Aj v aktuálnom kontexte investícií pre Európu a v rámci diskusí s mnohými členskými štátmi EÚ máme tam pocit, že tie investície do aktualizácie, modernizácie, napríklad eh, Eh, obydlí, ľudských obydlí by mohlo viesť k výraznému zlepšeniu teda energetických úspor. Ďalšia vec, ktorú riešime, je také tie, v tých novších členských štátov je treba túto iniciatívu podporovať a posilňovať. V decembri nás teda čaká konferencia v Paríži a pôjde tam eh, naozaj oveľa. Bude to mať maximálnu dôležitosť nielen ehm, hlavne nielen preto, aké téme sa budeme venovať, ktorá je veľmi dôležitá, ale kvôli tomu, že z politického hľadiska sa jedná naozaj o jedinečnú príležitosť. Ak si povieme, ak nie teraz, tak kedy, no kedy. Máme naozaj prostredie, v ktorom je vidieť, že niektorí z hlavných hráčov v globálnom kontexte momentálne sú otvorení tomu dosiahnuť skutočný pro, pokrok z hľadiska teda globálneho oteplovania a táto príležitosť nezostane takáto otvorená dlho. Takže pán Cipanio, tá správa, ktorú ste pripravili a ktorú, o ktorej parlament, ktorú parlament schválil, verím, že jednou z druhov podpory, pretože naozaj potrebujeme každý kanál podpory, ktorý, sa, e, ktorý máme k dispozícii, aby sme dokázali realizovať tieto ambiciózne ciele diskutovať o týchto veciach aj vo finančných inštitúciách nie je vôbec jednoduché, pretože máme kolegov, ktorí natoľko e, sú pod dojmom takých e, zavalených teda problémov, treba z krátkodobej zamestnanosti alebo toho, čo sa deje v ich regiónoch, že nie sú hodní zvažovať e, a dať dostatočnú pozornosť a prioritu práve otázkam klimatických zmien. Preto ďakujem veľmi pekne aj za prácu, ktorú konáte, ktorú konáte na tomto poli, pretože je treba zmeniť paradigma a je to nevyhnutné. Jonathan Volt hovoril taktiež, dotkol sa niektorých vecí, ale hovoril aj o, finančnom, o systéme financovania. Musím povedať, že tu e, som trošku mimo svojej pole pôsobnosti, určite sa mi sympatizujem, ale uh, jednoducho nie je možné toto bremeno na seba vziať. Sme jedna z tých nadnárodných teda bank. A rozvíjanie takéhoto rámca, v ktorom budeme fungovať, je jedno z kľúčových oblastí, ktoré je treba naozaj nejakým spôsobom zabezpečiť. Viac menej teraz je, sú už vytvorené detaily také bankovej únie, ktorú je treba naozaj vytvoriť a potrebujeme mať e, e, nejakú jednotu teda vytvoriť nejakú Európsku úniu na tejto oblasti. Ak sa to nepodarí, tak naďalej ten trh v Európe zostane fragmentovaný. A mimochodom, nielen, je to nielen zaujímavé pre vás, ale aj v oblasti digitálnej ekonomiky. Je to naozaj banka, ktorú ktorá bola založená ako inštitúcia, ktorá má pomáhať k, do vytvoreniu teda z jednotného spoločného trhu, je naozaj hrozné, keď vidíme, že stále máme absolútne fragmentovaný trh v digitálnej oblasti. To je oblasť, ktorá zo svojej povahy je globálna a mala by byť vlastne globálne riešená. Ale nie, my ju riešime národ, na národnej regionálnej úrovni. O tom nám povie ešte viac pán Taylor. Čo sa týka multimodálnej dopravy, tak tam sa nám darí celkom dobre. Je to pre nás kľúčová záležitosť. Strategické investície taktiež v kontexte plána e, prezidenta Junckera e, je určite dobrá vec. To pred nami tie riešenia, ktoré potrebujeme, ale musia byť inteligentné. Keby nemohli sme to robiť pred 60 rokmi, ale dnes intermodálna doprava a prepojenia e, sú prioritou číslo jedna. Čo sa týka cien cenotvorby uhlíka, neviem, aké sú aktuálne poznatky a zdá o tom bude vedieť viac povedať Jonathan a taktiež o teda po obchode v povolenkách. Môžem odvedať slovo kolegovi v poriadku? Ďakujem pekne, pán predseda. Skúsim zodpovedať na maximum e, vašich otázok, aj keď niektoré sa už opakujú a chcem sa vyznúť opakovanie, takže súhlasím, e, súhlasím s tým, čo hovoril pán Hojer, ohľadne energetickej úspornosti. Z rôznych technických dôvodov je ťažké možno robiť viac v tejto oblasti, nie že by sme viac robiť nechceli. Ale napríklad od minulého roka sa nám podarilo e, dosiahnuť úspory, asi, respektíve boli úvery vo výške asi 2 miliardy eur a, a obnoviteľné zdroje 6 miliard a 19 miliard bolo dohromade v oblasti teda klimatických zmien. Takže tam sú ešte určite veľké rezervy a určite chceme robiť viac. Pýtali ste sa na modernizačný fond. Veď sa má tak, že ak sa máme zúčastniť tohoto fondu pre modernizáciu a určite radi sa zapojíme a budeme poskytovať prístup teda k moderným modernizačným systémom a novým technológiám, určite sa budeme môcť zapojiť len za tých podmienok, ak dokážeme naplniť tie kritériá, ktoré máme pri požičkách my sami a to bude musieť prebehnúť cez plných konzultácií. Takže toľko odpoveď na vašu otázku. Znižovanie vlastne to súvisí s ďalšou témou, a teda podpora fosilných palív. Je tu teda energetická politika, ktorá je vlastne neutrálna, nerozlišuje teda nejak medzi rôznymi druhmi energetických zdrojov, ale má tam kritérium teda emisné kritéria, teda nejakých emisí hraníc, nejakých 550 gramov na hodinu. A to e, potom vlastne obmedzuje dostupnosť financií pre nejaké špinavé zdroje energie. Takže ak by bol, e, mal takýto zdroj aj síce, alebo nejaký projekt aj s fosilnými palivami, ešte CCS, teda nejaký projekt dohľadne uchovania, zachytávania, uchovania uhlíka, tak by sa to mohlo realizovať, ale inak nie. Väčšina toho, čo robíme mimo EÚ, e, sa odohráva v susedských krajinách a myslím si, že tento trend bude pokračovať. E, rozširovanie. Len aby sme si rozumeli, tých 35% sa týka e, objemu peňazí, teda financovania, ktoré ide, hneď to vysvetlím, mimo EÚ, ale to nie všetky financie, ktoré idú teda mimo EU. To sú naozaj požičky, ktoré idú krajinám, ktoré sú definované v, e, ako príjemcovia príjem tých tzv. 100 miliard e, dolárov pre tie celé rok 2020. To znamená, nespadajú tam krajiny východnej Európy v rámci EÚ. Ale je to teda zvýšenie. Momentálne nejakých 2,1 miliardy, takže už to je zvýšenie. Tie celkové čísla snažíme sa dostať na minimálne aspoň 25%. 25% minulý rok e, bolo 19 miliard, takže tento rok by to malo byť na ďalších 5 rokov viac než 100 miliard. Ak sa pozriete na tú celkovej úroveň, respektíve tá celková úroveň bude zachovaná. A Ďalej ste sa pýtali o tom, ako stanovujeme priority, nejaké cieľa alebo výsledky. Jedna z vecí, ktorá e, nám vyšla z tých strategických revízií, ktoré máme, je, že sa chceme sa sústrediť nielen na tie vstupné kritériá, ale na tie výstupné, výstupy. Pretože o mnoho jednoduchšie e, merať tie veci na vstupe, než na výstupe. A preto sa potrebujeme zapojiť, e, spolupracovať aj s inými medzinárodnými inštitúciami, aby sme vytvorili nejakú metodológiu, pretože to nie je jednoduché, ale chceme to robiť. A potom budeme môcť stanovať priority medzi jednotlivými projektami z hľadiska toho, aký majú dopad, respektíve vyberať projekty s maximálnym dopadom. To je teda naša predstava. Otázka pána Debrandisa je to trošku náš, za, za našim horizontom, mimo náš horizont. Keď súhlasím, teda rozumiem tomu návrhu, tým, že ten aktuálny prístup nie je úplne teda najsférovejší e, a tie e, ratingové agentúry potrebujú nejaké informácie ohľadne aktuálnom vývoji. Na druhej strane sa musia vyhnúť aj nejakým e, perverznym stimulom, tak potom pre nás, alebo nevhodným stimulom nie je pre nás e, vhodné sa tomuto venovať. Čo sa týka e, multimodálneho aj dopravy, súhlasím s pánom predsedom, s prezidentom, e, že ak by boli nejaké projekty a návrhy multimodálnej dopravy, ktoré budú vhodné, tak ich veľmi radi podporíme. Určite je to niečo, čo nás veľmi zaujíma a čomu sa radi budeme venovať. Ak mám byť úprimný, sám za seba odpovedať na vašu otázku, či sme podporovali projekty na znižovanie emisí v polnohospodáre, jednoducho neviem. Mimo EÚ. Určite je to v rozsahe toho, čo môžeme robiť, ale nedokážem vám kategoricky odpovedať, či áno alebo nie, pretože o žiadnych konkrétnych neviem, ale určite je to v rozsahu toho, čo podporujeme. Čo sa týka e, cenotvorby oceňovania teda uhlíka, emisí uhlíka, kľúčová vec tu je, že čo sa týka našich e, našeho hodnotenia rozhodnutí ohľadne toho, ktorý podporujeme a ktorý nie, tak e, použijeme cenu uhlíka, ktorý je niekde medzi, sa pohybuje medzi 30 a 50 tónami z hľadiska teda dĺžky trvania úveru, pretože to je asi najlepší odhad toho, aký dokážeme mať v tej chvíli. To znamená, a dokážeme odhadnúť aj cenu na trhu, to znamená neriešime, ne, nepoužívame tých 7 eur, ktorý sa momentálne používa v systéme ETS a, a naďalej nebudeme teda túto cenu v rámci ETS, e e, ktorá, ktorá funguje v rámci ETS používať. Takže budeme sa riadiť tej, tou aktuálnou tržnou cenou, čiže teda 30 až 50 eur za tonu. Z tej revízie energetickej politike nám pred 2,5 rokmi vystalo E, e, tá, táto cena, tá, tá cena, to číslo, na ktorom sme sa dohodli, vlastne je výsledkom tejto revízie. A v, asi v polovici toho procesu sme to nejakým spôsobom overili a rozhodli sme sa, že tá cena zostane taká, aká je. Myslím si, že taký všeobecnejší bod v tejto oblasti je, že celkovo za nejakých 18 mesiacov bude prebiehať ďalšia ešte revízia, takže aj tam sa tomu budeme znovu venovať. Takže bude celková revízia, tam budeme revidovať aj tú cenu. Eh, podľa jednej metodológie dostane, dospejete k cene 4,50 kvôli pomocou inej 5,50, tak to by bola možno eh, komplikovaná debata, aby som vysvetlil, ako to, ako to robíme, ale určite za 18 mesiacov teda prebehne istá revízia, kde sa budeme venovať aj tejto téme. A posledné otázky, ktoré sa týkali toho, ako zabezpečíme, že budeme mať e, ex post analýzu tých projektov, e, ktoré robíme a ich efektivity. Čo sa týka nás, môžem k tomu povedať toľko, že určite budeme naďalej pokračovať v veľmi prísnych kontrolách efektivity účinnosti týchto projektov. To nás určite bude sprevádzať aj na ďalšej ceste. Takže dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať na väčšinu otázok podľa svojich najlepších schopností a možností. Ďakujem pekne. A ešte jedna otázka. Určite je to v rozsahu. Viem, že niečo také môžeme robiť, ale nedokážeme odpovedať, či sme taký projekt e, naozaj niekedy financovali alebo nie. Túto informáciu vám určite môžeme poskytnúť ešte dodatočne. Ďakujem veľmi pekne a môžeme rozbehnúť druhé kolo otázok a začína pán Petrle. Ďakujem pekne, pán predseda. Máte niečo? Ehm, eh, hvala lepa za jasno predstavitev. Eh, iz nje izhaja, da Evropska investicija Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi jasnú prezentáciu. Predpokladám, že Európska investičná banka jasne chápe, aká je jej úloha. Môžete teda zohrávať kľúčovú úlohu, avšak vieme aj to, že ambiciozne ciele môžu viesť k ambicioznej ambicioznému odporu, alebo ak to môžem povedať ináč, ambiciozne ciele sa ťažko dosahujú. My momentálne e, pracujeme na bilaterálnych dohodách e, o strategickej spolupráci a nebudem ich menovať všetky, ale tieto dohody nám dávajú príležitosť eh, spojiť eh, ciele, ktoré sme si stanovili s cieľmi, ktoré sa budú stanovať na klimatickej konferencii v Paríži. Ja som členom parlamentnej misie do India. Vidím možnosť ďalšieho vývoja v tomto smere. My môžeme eh, spojiť tieto ciele aj e, s tým rokovaním, rokovaniami s e, Indiou. India totiž e, plánuje a bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v budúcnosti. Ak napríklad vezmeme do úvahy čínsky model, tak môžeme počítať s niekoľkonásobným zvýšením emisí. Ak sa emisie budú zvyšovať, tak bude veľmi ťažké, aby sme dosiahli stanovené ciele ja som toho názoru, že by sme mali no, zaangažovať EIB aj do ozeleňovania indickej ekonomiky. To by bolo v záujme Európy aj Indie. A ja som položil tú istú otázku ministrovi Fabiusovi a kladiem následovnú otázku. Ako vidíte úlohu EIB v tomto projekte? Všetko je otvorené a v tejto oblasti môžeme dosiahnuť dobré výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme... Teraz dáme slovo pánovi Branenovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Neviem, či môžem e, položiť aj otázku týkajúcu sa stromov, dreva a lesov úloha, ktorú zohrávajú lesy pri sekvestrácii uhlíka, je veľmi dôležitá, osobitne v Európskej únii 10 našich emisí CO2 absorbuje eh, lesná pokrývka, takže ak eh, zohľadníme lesy na severnej a južnej pologuli, tak je to globálny, globálne veľmi významný príspevok. Ako E, podporujete projekty, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie zalesnenia na oboch pologuliach, ale rovnako dôležitý aj e, je, je rovnako dôležitá je aj úloha podpory využívania dreva, ktoré možno využívať intenzívnejšie napríklad pri bytovej výstave, kde e, takisto možno, dajme tomu, využívať takto sekvestrovaný uhlík alebo pri výrobe nábytku. Napríklad betón je totiž veľmi energeticky náročný v porovnaní s drevom, takže čím viac, bet, čím viac dreva budeme v stavebnice využívať, tým lepšie pre klímu. A napríklad drevná buničina sa ukazuje byť perspektívnym materiálom na eh, výrobu eh, na výrobu eh, oblečenia, šiat v kombinácii s bavlnou. A tam zase dochádza vlastne k odlučovaniu uhlíka, k jeho ukladaniu do, do, do týchto tkaní. No a potom je tu celá tá otázka eh, agrolesníctva a ukazuje sa globálne, teda na južnej a severnej pologuli, že ak do polnospodárstva správnym spôsobom zakomponujeme úlohu lesov, tak môžeme zvýšiť produkciu polnospodárstva až o 30 A to osobitne na, na južnej pologuli by mohlo eh, znamenať eh, rozdiel medzi životom a smrťou. Takže stromy môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri boji proti klimatickým zmenám. A moja posledná otázka je, súhlasíte so mňou v tom, že najlepším priateľom človeka nie je pes, ale, ale strom? Thank you very much. No. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Vyžnevská. Pani predzesie, pani redaktorze. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Podľa vás existujú projekty alebo skupiny projektov, ktoré by sa mali vylúčiť z financovania EIB. A aké kritéria by teda mali splňať projekty na financovanie? Zaujímavé má predovšetkým projekty na moderné využívanie uhlia, splinovanie uhlia alebo nadkritické využívanie alebo splňovanie a či takéto projekty sa budú zohľadňovať a či budú financované a k energetickej bezpečnosti, ak EIB, či bude EIB aplikovať také kritéria ako vplyv investícií na energetickú bezpečnosť, pretože obmedzovanie investícií na moderné využívanie uhlia napríklad u nás v Polsku spôsobuje radikálnu hrozbu pre energetickú bezpečnosť krajiny. A tiež by som sa spýtala ďalšiu otázku. Európska komisia navrhla, aby Európskej investičnej rade fondu, aby okrem komisie EIB a krajín, ktoré príjmajú tieto finančné prostriedky, boli aj zástupcovia iných štátov. Je to v poriadku, aby krajiny, ktoré nepatria do tohto fondu, mali takúto možnosť a potom zalesňovanie. Prečo EIB nepodporuje viacej proces zalesňovania? Vydali ste len 5,5% na zalesňovanie a to bolo v roku 2014. Malo tam ísť 19 miliard eur na životné prostredie, na zvýšenie zalesňovania a išlo vlastne len 0,5% z tejto sumy na zalesňovanie. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Falia. Obrigado, Presidente. Boa tarde, Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán Hojer, medzi nami. EIB bude zohrávať kľúčovú úlohu v prípade investícií. A je dôležité, že samozrejme musíme bojovať proti klimatickým zmenám, pretože sa očakáva, že tá priemerná teplota narastie viacej než 2 stupne Celzia vzhľadom na súčasnú situáciu v rozpočtových škrtoch. Ako dosiahneme tento cieľ? A po druhé by som sa rád spýtal, e, čo sa deje s účasťou súkromného sektora, aby sme dosiahli naplánovanú úroveň financovania 100 miliard eur ročne to má slúžiť pre rozvojové krajiny. A tu je aj ten rozdiel medzi južnými a severnými krajinami. Ako dosiahneme to, aby tie cele, ktoré sme si stanovili na boj proti klimatickým zmenám, aby sa skutočne dosiahli. EIB má tiež určité financie, ktoré sú určené na odstranenie uhlíka alebo na dosiahnutie bezuhlíkového hospodárstva, aké percento pôjde na obnoviteľné energie a aké percento pôjde na dopravný sektor. Ďakujem. Pán Selimovič. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste sem prišli a za to, že ste nám ochotní poskytnúť pohľad na vašu prácu. Ja by som chcel položiť dve otázky. Jedna bude, jeden bude, jednu bude musieť položiť tak trocha príliš úprimne. Ehm, prvá otázka je taká, že ste hovorili o ehm, zvrátených e, stimuloch. Tu som, tu, tu, kýva rečník. A teda zvrátených e, stimuloch, e, ktoré vedú súkromný kapitál do investícií do technológií, a investícií do klimatických projektov. Ja by som chcel e, rozvinúť to, aké zvrátené stimuly si predstavujete. Takže k týmto možno deformovaným investíciám by som chcel vedieť, e, ako si to predstavujete. A ďalej si myslím, že je tu nejaká vec, je tu jedna vec, o ktorej všetci vieme, ale nikto o nej nehovorí niektoré krajiny neposkytujú úprimné odhady toho, kedy ich emisie dosiahnu vrchol. Niektoré e, krajiny vyslovene klamú o svojich emisiách a opatreniach, ktoré podnikajú. Ja som vyrozumel, že vy ste zvýšili mieru investícií z 27 na e, no, pardon, z 25 na 35 a moja otvorená otázka je, nakoľko ju musí, nakoľko musíme túto mieru investícií zvýšiť, aby sme dosiahli ten dvoj, dvojstupňový cieľ, teda zvýšenie teploty o 2 stupne. Neočakávam, že mi dáte nejakú okamžitú odpoveď, ale chcem e, vedieť, či máte predstavu zhruba o proporciách toho problému. Ďakujem veľmi pekne. Pani Svoja Pirik. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela povedať že keď sa dívam na zástupcov EIB, že som veľmi rada, čo ste povedali. Onedlho sa pustíme v Paríži do práce, ale mám konkrétnu otázku na polnohospodárstvo v Európe. Jasne sa hovorí o tom, že 40 znečistenia pochádza z polnohospodárstva. Chceme, aby do roku 2030 sme dosiahli 30 podiel Eh, obnoviteľných zdrojov, k čomu polnospodárstvo môže prispieť. Hovoríme napríklad o metáne samozrejme, ale aj o eh, opätovnom použití eh, nedostatkových zdrojov, čo v roku 2030 budú napríklad fosfáty. A pred dvomi týždňami som bola vo veľkej firme a nejde ani tak o financie. Tých 30% z vašej strany to je naozaj e, minimum. E, v mojej krajine sa investuje do slnečnej energie a veternej energie a chýbajú tam miliardy, takže e, sa pýtam, či vaše projekty budú otvorené aj takýmto investíciám. A ďalej, ak takéto veľké projekty, pozrite sa na Nemecko, kde tiež polnospodári nevedia zužitkovať niektoré veľmi vzácne minerály ako e, sa dívate na toto? Ste vôbec ochotní uvažovať o takýmto niečím, o, o takomto niečom, ako dlho to bude trvať? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola posledná otázka. A teraz odostávam slovo EIB. Vážený pán predseda, dámy a páni, toto je naozaj výzva, pretože Existuje množstvo vedomostí, znalostí v tých vašich otázkach, že som, mám pocit, že tá úloha odpovedať na ne je príliš ťažká, takže som rád, že tu je kolega hneď vedľa mňa, ktorý bude riešiť otázky týkajúce sa životného prostredia a klímy. Ale ja by som v prvom rade chcel sa aspoň dotknúť niektorých otázok zo strategického hľadiska. Pán Peterle začal tým, že popísal prepojenie medzi ambicioznými cieľmi a ambicioznym odporom alebo námietkám na druhej strane. A my sme toto naplno videli v New Yorku a v Lime, keď sme o týchto veciach začali rokovať. A myslím si, že vonkajšie záležitosti Európskej únie tam nejde len o rozvoj, ale aj zahraničné záležitosti, aj medzinárodný obchod, e, klimatickú politiku. Toto by malo byť e, významným nástrojom Európskej únie. Mali by sme presvedčiť svojich partnerov, mimo že potrebujeme urobiť viac. A ja to e, neviem sformulovať ani lepšie, ale keď sme absolvovali stretnutie multilaterálnych investičných bank, tak som nemal pocit, že ten pocit naliehavosti je u všetkých, keď sme o týchto veciach hovorili. A toto je práve ten najväčší, tá najväčšia výzva, pretože politické prostredie nebolo nikdy viac naklonené záverom COP21 než teraz. A ja som prvýkrát mal skúsenosti v oblasti životného prostredia v rokovaniach s Čínou pred 20 rokmi a odtedy sa Čína tak posunula, že teraz napríklad je možné rokovať racionálne o týchto veciach s čínskou stranou. V Indii tam máte viac skúseností vy než ja, ale ten vývoj no, nie je úplne odlišný. A v Spojených štátoch dokonca teraz máte prezidenta, ktorý je ochotný e, dospieť k nejakým záverom. A ak takúto príležitosť e, momentálne necháme plávať, tak potom nasledujúcich 10-15 rokov e, pôjdeme, pôjdeme úplnou púšťou a Európska únia skrátka musí začať zohrávať nejakú globálnejšiu úlohu. To platí aj pre nás. Európska investičná banka je Európska banka, je banka Európskej únie. A jej výzvou je byť finančným ramenom Európskej únie, ktoré bude fungovať aj v zahraničí. Tie prostriedky, ktoré na to máme k dispozícii, to je náš manevrovací priestor, tie sú samozrejme obmedzené fakticky na 10 celkového objemu, 90 nášho podnikateľského obratu bude musieť byť realizovaných v rámci Európskej únie, ale väčšina aktivít, ktoré budú prebiehať mimo Európskej únie, sa budú čoskoro revidovať. Teda vy budete rozhodovať o tom, aký bude náš manevrovací priestor mimo Európskej únie. A ja nechcem prehliadať výzvy, ktoré máme v Európe. Ten ekonomický obrad a Eh, obnova tá sa zatiaľ neskončila, respektíve nenabehlo sa na úplnú ekonomickú obnovu, ale my momentálne sa budeme musieť viac otvoriť svetu a vstupovať do partnerstiev aj na strane financovania s našimi priateľmi v krajinách, ako je napríklad India a iné. No a k úlohe lesov to samozrejme je vec, s ktorou môžem len súhlasiť. Vaša myšlienka <laughs> toho psa versus stromu, tak ja neviem, ako je možné si vybudovať taký osobitý vzťah k stromu, čo sa týka teda na tej strane človeka. Ja sa možno e, dokážem skôr <laughs> objať s so obsom, ale viem chápať význam stavebného materiálu kde zase je lepší strom. Takže toto je určite mimoriadne dôležitá oblasť. A ja by som chcel povedať, že toto je celé pre nás vlastne nové územie. Banka v polnohospodárstve nebola nikdy veľmi aktívna v našich aktivitách. Je to len, alebo to tradične bývalo malé percento a prvom rade je potrebné, aby sme získali určité skúsenosti, aby sme mohli byť relevantným partnerom. Zatiaľ nie sme takým partnerom, ktorého by brali veľmi vážne naši partneri, ostatní, najmä v oblasti teda polnohospodárstva, ale otvárame sa a prvé známky sú už viditeľné a predpokladám, že to bude pokračovať. No a otázka týkajúca sa uhlia a tých zvrátených, zvrátených stimulov, ako ste hovorili, tak ste to povedali, že takto by som nechal na pána Taylora. Ale potom to bola otázka týka sa investičného výboru. No ak mám byť úprimný, tak e, nie je žiadny výbor, kde by členské štáty boli plnoprávnymi členmi a EIB by tam mal svojho zástupcu. Aha, tak možno ide o modernizačný fond, tak to je pravda, to zase nesúvisí s e, európskymi aktivitami EIB. Takže zrejme, sme tam, zrejme tam došlo k nejakému zmetku. Každopádne by som myslím, že už som odpovedal na všetko, ale chcel by som povedať jednu vec. Európsky parlament a banka. E, Poprosím vás, aby ste preskúmali mandát, keď pôjdem na e, výbor pre rozvoj, tak sa tam hovorí o rozvojových otázkach, vo výbore pre obchod sa hovorí o obchodných otázkach, ale a tu sa zase hovorí o životnom prostredí, ale fakt je, že náš manevrovací priestor má objem 8 miliard eur ročne a toto sa musí zmeniť. A bolo by dobre, keby ste boli nápomocní pri presvedčení rady a komisie, že by to malo zmysel. Teda určite to je lepšie, než vytvárať nejaké nové inštitúcie. E, ja nebudem odpovedať na všetko. Kolega odpovedal na množstvo vecí. Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti obchodu, tak my sme samozrejme nástroj európskej politiky a ak obchodné dohody povedú ku konkrétnym aktivitám, kde by sme mali nejako vystupovať, tak samozrejme to budeme robiť v dôsledku toho, ale nie naopak. No a e, chcem len rozvinúť tú otázku lesov a stromov. My pracujeme cez, myslím, fond Afilia. Je to fond pre obnovu lesov, konkrétne v Latinskej Amerike. V tom fonde sú zastúpení aj iní, napríklad USA alebo ostatní. A myslíme si, že to je vec, ktorú sa oplatí rozvíjať, takže súhlasím s pánom predsedom v tom, že reforestácia je určite veľmi dôležitá téma a mali by sme ju podporovať čo najviac. Takže ak budú dobré projekty, tak ich budeme podporovať. Biomasa je proste väčšina produkcie lesa je v drevných produktoch a projekty na podporu biomasy sú napríklad takouto oblasťou. Teda obidva, obidva, obidve, obidve, obidva okruhy podporujú lesníctvo a následne potom je možné rôznymi cestami využívať tie produkty lesa na výrobu čisté energie napríklad. Pani Višňovská musela odísť, ale myslím, že odpoveď jej napíšeme. Ja si myslím, ona hovorila teda o dvoch veciach, ktoré projekty by mali byť vylúčené. Otázka, alebo teda odpoveď je taká, ako som povedal už predtým, že vylúčujú sa projekty, kde e, emisie uhlíka alebo CO2 sú vyššie ako 550 gramov a e, my e, priamo teda skúmame aj to, či sú úmyselne nižšie alebo či zdroje energii majú nižšie. No a ona sa pýtala, prečo zalesňovanie bolo len 1,9% z tých 9 miliard. No, mám dve stručné odpovede na toto sú. Prvade je to oblasť, e, v ktorej by sme sa mali pomaly rozbehnúť. A v druhom rade tie percentá sú v dôsledku schválovania projektov, čiže toľko projektov prišlo a boli schválené. Možno by to bolo dobré robiť viac, ale, ale my teda radi budeme prispievať do tejto oblasti. A druhá, druhý okruh otázok sa týkal toho, čo robíme e, preto, aby sme dosiahli ten cieľ 100 miliard e, eur. Juch, na juhu aj na severe. Toto je jeden z tých cieľov, ktoré už započítavajú príspevok súkromného sektora a my, ako povedal predseda, zvyšujeme čiastku, ktorú dávame my, ktorú, ktorú prispievame my na klimatické zmeny v tejto kategórii, ale samozrejme aj tí ostatní budú musieť odejsť svoju prácu. No a teraz k tým zvráteným stimulom. No, ja som hovoril konkrétne o tom, že navrhuje sa napríklad to, že štandardy obozretnosti, ktoré boli stanovené pred niekoľkými rokmi, stimulujú, alebo tak, tak nie, nestimulujú, alebo odrádzajú finančné inštitúcie od toho, aby investovali do zelenších projektov, ktoré môžu byť rizikovejšie, alebo ktoré alebo, alebo napríklad e, existujú obrátené stimuly, ktoré bráňa investovaniu do penzijných fondov. Teda tu nejde o, nejaké, o nejakú spoločnú politiku, ale mne išlo o toto, že existujú určité pravidlá, ktoré znevýhodňujú určitý okruh. Ale nie je to naša odbornosť. E, my, e, ja som to len spomenul, pretože sa o tejto veci často hovorí, takže asi to má nejaký účinok a budeme to musieť skúmať. A myslím, že ste tiež sa pýtali na to, koľko je treba vynaložiť peniazy na dosiahnutie toho 2% cieľa. My teda, ako som povedal, zvyšujeme náš podiel z 25 na 35 a to je teda časť, ktorá sa týka malej subkategórie krajín mimo Európskej únie. Ale chcem povedať jasne, my myslím, robíme maximum, čo môžeme, aby sme zabezpečili, že, že naše e, investície, ktoré máme a pôžičky, aby išli do tejto oblasti. A keby všetky naše peniaze išli do tejto oblasti, tak by to bola stále len kvapka v mori. E, takže u nás ide len o to, aby sme prispeli, ale my nemôžeme suplovať e, úlohu ostatných medzinárodných bank a bude ich treba presvedčiť. A myslím si, že ste tiež položili otázku týkajúcu sa investícií do obnoviteľných zdrojov a ako je možné rozšíriť aktivitu v tejto oblasti. Moja krátka odpoveď je taká, že budeme investovať do obnoviteľných zdrojov, koľko môžeme, na základe projektov, ktoré nám budú chodiť. Ale teda musia tie projekty začať chodiť. Ľudia musia prísť s projektami, ktoré budú zmysluplné z hľadiska banky a to je asi tak, e, taký trend. Ďakujem pekne za tieto odpovede a naozaj to bola užitočná výmena názorov so zástupcami Európskej investičnej banky. Myslím si, že je určite užitočné si takéto e, diskusie zorganizovať, pretože človek môže si vypočuť z prvej ruky, aké sú vlastne priority e, práce v tejto oblasti a na Môžeme si... Ďakujem aj za vaše odpovede na naše otázky. Takže tým tento bod môžeme uzavrieť a dáme si minútko, prestávku na minútočku a budeme hneď pokračovať ďalej v programe. Colleagues, we can uh, start another time the meeting. Kolegovia, pokračovali by sme ďalším bodom, eventuálne teda posledným bodom programu a je to námietka podľa článku 106, udelenie povolenia na používanie bisftalátu DEHP, alebo 2-etylhexilu vtalátu A hneď dám slovo nášmu spravodajcovi Pavlovi Pocovi, aby nám vysvetlil, o čo tu ide. Ďakujem, pán predseda. Ja by som všetkých rád požiadal o trpezlivosť, budem hovoriť po česky. Vážení kolegovia a kolegyne, ja predkladám námietku na úvahu na udelenie na 7 rokov povolenie používanie DEHP bis 2 etylhexylftalátu budeme spolu používať krátku DEHP. Je to neurotexická karcinogénna a tak ďalej. Je to látka nebezpečná predovšetkým tehotným ženám a mužským embriám. Spôsobuje malformácie genitáliám a spôsobuje aj ďalšie ochorenia pre deti a to všetko súvisia aj s ďalšími chorobami rakovinou prsníka a ďalej spôsobuje zmeny e, v bunkovej e, štruktúre vajcov, e, mužských orgánov a tak ďalej. Vtaláty sú okrem toho bioakumulatívne, teda majú schopnosť sa v našich telách postupne hromadiť čo tiež e, vedie k diskusii o stanovení prahových koncentrácií. Som presvedčený, že ak by sa DEHP hm, povolilo na široké používanie, tak ako to navrhuje komisia, tak to bude zlyhanie hlavného cieľa REACH, pretože ten autorizačný postup REACH má okrem iného zajistiť, že látky s veľmi vysokým rizikom sa urýchlene náhradia alternatívnymi látkami, ak je to ekonomicky a technicky možné a v tomto prípade to je. Cieľom RIČ je tiež zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Návrh na autorizáciu nie je konzistentný s predchádzajúcou legislatívou, pretože smernica o obmedzení nebezpečných látok v elektronických zariadeniach nedávno prijatá vyzvala k zákazu štyroch najnebezpečnejších to vrátane DEHP. A neexistuje ani e, paralela s existujúcou legislatívou, pretože 21. októbra predložila komisia e, dokument, ktorý e, potvrdzuje, že DHP je naozaj vysokoriziková látka a podľa článku 57F5 smernice z roku 2006 a otázka je, že či táto časová nesúslednosť nebola v DEHP um, účelová, pretože keby bol komitologický postup opačný, tak dnes o tom vôbec nediskutujeme, pretože tá autorizácia by sa jednoducho nemohla udeliť. Aj v samotnom procese autorizácie sa posudzuje DHP len z hľadiska reprotoxicity a aj to je účelovo, pretože v minulosti e, e, táto povolenie DHP bolo udelené len pre obmedzené a konkrétne používanie, ale teraz sa uvažuje o širšom použití a to pri používaní mekčeného eh, PVC. Ak zrecyklovaný materiál sa nepovažuje za odpad, tak tu máme kontinuálnu prítomnosť vysoko nebezpečnej látky eh, v tovaroch, ktoré sú vytvorené z recyklovaného PVC. Používanie DHP je aj protiklade s cieľmi obehovej ekonomiky. Aj my v EP sme v našom uznesení z júla tohto roku povedali, a tu budem citovať, Prevencia eh, takýchto eh, látok by mohla zabrať alebo takýchto látok, ktoré by sa mohli vytva- nachádzať eh, v takýchto výrobkoch, tak to jednoducho je protirečivé. Všetci sme ohrození, hlavne tehotné ženy, novorodenci a ďalší, pretože tieto kategórie sú vystavené DEHP v tých najrizikovejších etapách. Táto látka býva najčastejšie zachytená v systémoch rýchleho varovania. Alternatívy sú dostupné, komisia to vie aj podľa verejných konzultácií od dodávateľov a od konečných užívateľov, takže návrh nesplňa podmienky pre udelenie autorizácie podmienky ani autorizačný proces nemôže byť dostatočne kontrolovaný a nepredložili sa ani dostatočné dôvody na to, e, že by tu neboli e, e, občania vystavení práve takýmto zdravotným rizikám. Čo je ale šokujúce, že sa otvorene a takmer arogantne hovorí, že nebude, žiadny, že nebude žiadna e, riziková analýza. A táto analýza nebude mať adekvátnu metodológiu. A v čom vlastne spočíva tento problém? Use of the substance is not demonstrated to be adequately controlled. Takže nemáme e, kontrolu Nemáme kontrolu nad rizikami a nad zdravotnými rizikami a nemáme ani porovnanie na tie e, benefity, takže to vynikajúci základ a ďalej. Spoločnosti, ktoré žiadajú o povolenie, neboli schopné ani doložiť, že vedia vyriešiť rizika vyplývajúce z expozície DEHP im vlastným zamestnancom som naozaj presvedčený, že týmto návrhom komisia naozaj zachádza príliš ďaleko. Chcem ju vyzvať a preto prosím o podporu, aby tento návrh stiahla a znovu zvážila všetky okolnosti udelenia tejto nešťastnej autorizácie. Thank you very much. now... Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Javrovi, ktorý nahradza pána Ekalta. Ďakujem pekne, že ste mi udelili slovo. Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu a za všetko, čo nám povedal. Talánban, és e, tulajdonképpen én mindenben egyetértek. Takže e, je, ide o tému, ktorá sa týka e, aj problematiky, ktorú spracúvame v tomto výbore. Vieme veľmi dobre, že vtalaty majú veľké rizika pre zdravie a že sú to veľmi ťažko vyhodnotiteľné rizika a dôkazy, ktoré máme o vplyvoch stalátov na zdravie, hlavne v prípade DEHP. To všetko naznačuje, e, že má veľmi početné a veľmi vážne dopady na zdravie ľudí, hlavne na tehotné ženy a na embriá a predovšetkým na mužské embria, pretože postihuje e, vývoj genitálií a môže spôsobiť neplodnosť, e, ak e, embryo je vystavené DEHP počas času, kedy je v maternici matky rizikové hodnotenia alebo eh, mm, hodnotenia hovoria, že v prípade znovu používania výrobkov počas jedného jediného dňa, tak vystaveniu DEHP a tak eh, to už ukazuje, e, že vystavenie, jednorazové vystavenie tejto látke e, môže spôsobiť e, vážne zdravotné ťažkosti a to by znamenalo, že by sme mohli hovoriť o niekoľkých stovkách ochorení ročne a je teda naozaj neuveriteľné, že tu nie sú podložené argumenty a dôkazy a napriek tomu, že by sme po, povolili použitie lo, látky, napriek tomu, že tu máme ríč, keď celá norma ríč vychádza z princípu obozretnosti a teda musíme ísť cestou používania istých látok a aplikácie princípy obozretnosti. A ak tento princíp nie je splnený, tak jednoducho táto látka sa nesmie povoliť. A preto aj ja sa obraciam na Európsku komisiu. Firmy, ktoré požiadali o povolenie, ale vy ste sa ich nespýtali, aby, alebo nežiadali ste od nich, aby adaptovali alebo používali adekvátne postupy a oni chcú používať vtaláty alebo DEHP len z ekonomických dôvodov. Zdá sa, že v celom procese e, povolenia jedine, len vtedy, e, keď sú tu skutočné dôkazy o vplyve na zdraví, tak môže dojsť k zákazu. Ale ja by som preto bol rád, aby nám komisia jasne povedala, že či počas autorizačného procesu nedošli k, e, či nedošlo k žiadnym sanitárnym zdravotným problémom, či to majú potvrdené a aké sú dôvody na to, aby sa teraz e, robil celý ten postup, ktorý mal spustiť samotný žiadateľ. A ak hovoríme o výrobkoch, ktoré nemajú vysokú pridanú hodnotu, je tu dostatočný dôvod na takúto menšiu výrobu v prípade látky, ktorá je takto znečistujúca, respektíve ktorá má takéto dopady na zdravie? Toto riziko na zdravie, prečo by sme ho mali prebrať my na seba tu e, v Európe, ako správne hovorí autor námietky, je tiež pravda, že je tu správa o obehovom hospodárstve v Európe a tiež sme povedali, že Musia existovať obmedzenia na produkciu škodlivých látok. Znovu používanie recyklovaného PVC za prítomnosti DHP, tak to je práve ten problém, ktorý prináša, ktorý aj súvisí s ričom. Ďalší rečník. DHP je známa toxická látka, takže nebudem tu opakovať argumenty, ktoré e, naozaj vzbudzujú obavy hlavne teda v súvislosti s touto látkou. Obavy spôsobuje teda tá vysoké úroveň toxicity, pre, je to endokrinný disruptor, a to znamená, je to riziko pre ľudské zdravie aj pre životné prostredie. Je to jedna z prvých látok, ktorá bola klasifikovaná ako látka E, vysokoriziková podľa smernice REACH, jedna zo šiestich e, látok, ktorú sme zahrnuli do prílohy 14. Je to ftalát, ktorý sa nesmie používať v hráčkach a už začiatkom tohto roka bolo zakázané jeho používanie v e, elektrotechnike. A predsa DHP sa stále veľmi široko spektrálne používa je to látka, ktorá, ktorá obsahuje napríklad PVC, používajú sa v každodenných e, produktoch bežnej potreby, napríklad ozdoby na stromček, topánky, stavebné materiály a tak ďalej. Dôležité je povedať, že máme bezpečné alternatívy a to alternatívy, ktoré nepoužívajú teda plasty, PVC, ale aj rôzne druhy e, výrobkov, ktoré na európskom trhu sú k dispozícii. Alternatívne materiály, procesy, látky, technológie. Firmy, ktoré vyrábajú tieto alternatívne produkty a tiež e, znižovanie používania e, tejto látky vlastne vyplynuli ako, ako výstup teda z verejného vypočutia. a vidíme, že sú vhodné z ekonomického a technického hľadiska. E, existujú dva výbory, ktoré e, máme, teda výbor pre socioekonomickú analýzu a teda hodnotenie rizika. Obidve sa k tomuto vyjadrili a dve vyjadrili teda obavy, ale predsa, e, keďže žiadateľ nedokázal preukázať, že dokáže kontrolovať tie rizika, preto tam je taká e, odporúčaná doba sledovania 7 rokov. Nerobí starosti to, že DHB sa používajú, e, ako látka používa aj pri teda v lekárskych e, prístrojoch, ktoré sa používajú na vyšetrovanie tehotných žien, malých detí, nenarodených detí a tak ďalej, aj keď s istými obmedzeniami. Ale kto vie, či treba za pár rokov sa nebudú používať trebárs recyklované prístroje, ktoré budú mať ešte tieto e, rizikové látky. Ja si myslím, že kandidát nesplnil podmienky na udelenie autorizácie, pretože nedokázali preukázať, že všetky rizika, ktoré predstavujú toto látko, sú dostatočne pod kontrolou. A preto som za to, aby sa DHP prestala ako látka používať s možnou výnimkou len v tom prípade, ak neexistuje alternatíva. Že na alternatívne riešenie. A s tým teda súhlasím so správou, ktorú navrhuje, teda s návrhom pana Pota. Ďakujem veľmi pekne, pani Bergerová. Ďakujem veľmi pekne. Ja som úplne neplánovala vystúpiť v tejto debate, ale naozaj mi to tu robí starosti, keď som si vypočula, čo hovorili kolegovia. Eh, ohľadne tej, eh, toho predloženia používania DHP. Eh, ja si robím starosti jednak, čo sa týka ľudí a jednak životného prostredia, pretože spôsob, akým sa dnes treba recyklujú aj budovy, budovy sa jednoducho nejakým spôsobom sú zdemolované, prípadne relokované, eh, postavené na inom mieste, tak eh, čo nám zabráni, že proste toto, tieto druhy plastov PVC sa dostanú do kontaktu so všetkými ďalšími látkami alebo teda betónom a tak ďalej mm, ďalej ten prach, ktorý sa tým vytvára aj pri demolícii a tak ďalej. Dostáva sa to do vzduchu, do, do, do vodných tokov, do pôdy a tak ďalej všade a potom zostáva potom k dispozícii vtáctvu, rybám, všetkom. Takže vo chvíli, kedy sa to dostane do obehu do životného prostredia, tak už to nemôžeme nejakým spôsobom odkontrolovať. Na jednej strane dovolujeme, že sa to používa v rámci recyklovania, teda procesu recyklovania môže byť e, rizikové už je dosť zle, že to vôbec vyrábame a vystavujeme tomu sami seba, ale ak to ešte vypustíme do životného prostredia, tak si nedokážem predstaviť, ako dokážeme vôbec odkontrolovať a ako nám niekto dokáže zaručiť, že sa to do toho životného prostredia nedostane. Preto si myslím, že je to naozaj riziko pre ľudské zdravie a predstavte si, čo to robí so všetkými e, živočíchmi, rastlinami, teda s celou biosférou. Takže určite podporujem pána Polca a ostatných v tejto iniciatíve a budem naliehať na komisiu, aby nedovolili, e, nepovolili toto predloženie a znovu to preskúmali. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Pedicini. Ďakujem pekne, pán Pedicini. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Už bolo povedané, že DEHP je endokrinný disruptor a je klasifikovaný ako toxická látka aj vo výrobe a preto je veľmi znepokojivé toto rozhodnutie aj kvôli nariadeniu REACH. Komisia zadefinovala e, túto látku ako jedna zo šiestich e, najnebezpečnejších a naďalej pri výrobe plastov tieto látky predstavujú 80 použiteľných látok. A e, začalo sa vyrábať aj PVC, recyklované PVC z prítomnosti týchto látok. Ja nechápem, ako je možné, že diskutujeme o možnosti využívania DEHP. Vychádzam z toho, že v pediatrických oddeleniach nemocniciach alebo v onkológiách môžu využívať eh, také eh, medicínske zariadenia, ktoré sú eh, drenáže, katétery a tak ďalej, vychádzajúc z toho, že veľmi často deti, ktoré potrebujú takéto mm, zariadenia alebo pacienti, ktoré potrebujú rôzne spôsoby liečenia, e, tak by bolo neadekvátne a navyše táto látka predstavuje 70 výrobkov na plasty a vyrába sa predovšetkým v Číne, v Latinskej Amerike a tak ďalej. A bez problémov sa môže dodávať do Európy. My sme za to, aby sa jednoducho neudelilo takéto povolenie, aby ani sa nepredlžilo povolenie na používanie DHP. Ďakujem. A teraz e, vidím, že je asi potrebné dať slovo komisii na pár slov. Pán Klaus Berendt. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Ďakujem aj všetkým poslancom parlamentu, ktorí sa vyjadrili a ktorí podporili návrh, e, ktorý sme predložili. Ja by som chcel reagovať na niektoré z tých vecí, ktoré odneli osobitne na tú mnohokrát spomínanú záležitosť e, e, schopnosti DHP narúšať endokrinný systém. E, tu komisia vo svojich pravidlách stanovuje, že pri žiadosti o povolenie posúdenie sa musí venovať len posudzovaniu nebezpečnej vlastnosti podľa prílohy 14 k ríču a v tejto chvíli Klasifikácia tejto látky je ako toxická pre reprodukciu a na celkom správne ste spomenuli, že komisia navrhla v úplne samostatnom rozhodnutí identifikovanie DHP a troch ďalších vtalátov ako endokrinných disruptorov, ktoré splňajú kritéria článku 57 smernice REACH, ale tento proces zatiaľ nie je ukončený. Návrh eh, zaradiť eh, látku na takýto zoznam prišiel mnoho neskôr, teda až po žiadosti o žiad, až ďaleko po tom, čo sme dostali žiadosť a ja som už povedal, že rič obmedzuje šírku vlastnosti, ktoré sa hodnotia, takže nieč, niektoré medzi e, to požadované nespadali. A to, že e, komisia musí navrhnúť e, určit riešenie, tak eh, ten proces identifikácie DHP ako endokrinného disruptora nemusí získať dostatočnú podporu a nezískala, preto to bolo presunuté na komisiu, ktorá pokiaľ toto osobitné rozhodnutie schváli, tak eh, zaradí túto látku na eh, kandidátsky zoznam, teda nie priamo do prílohy 14. Takže ešte stále budeme musieť dodržiavať ustanovenia článkov ríču, smernice REACH, teda látka sa nedostane na zoznam e, prílohy 14 e, okamžite. No a tiež by som chcel povedať, že e, Výbor pre posudzovanie rizík EKA neodporučil zamietnúť povolenie, ale potvrdil, že riziko pre pracovníkov nie je dostatočne zvládnuté na základe podkladov žiadosti alebo žiadateľa, ale RAK veľmi jasne uviedol, že nie sú žiadne rizika ani, všeobe, ani širokú verejnosť, pokiaľ sa používa recyklované PVC vo výrokoch, ktoré sa dostanú na trh, tak tam riziko teda nie je. Takže my všetky tieto veci musíme zvážiť. Ale RAK potom vyhlásil, že na to, aby sa vyriešilo to riziko, ktorému sú vystavení pracovníci, tak žiadateľa budú musieť e, monitorovať vystavenie tejto látke a je potre- a bude potrebné toto zohľadniť pri preskúmaní, pretože každá látka sa vlastne pravidelne preskúmavála a komisia teda e, navrhuje zaviesť podmienku toho, že žiadateľ musí e, monitorovať e, vystavenie pracovníkov tejto látke na pracovisku a následne sa to musí zohľadniť v preskúmaní alebo v preverení. No a ďalej využite recyklátu z e, odpadového PVC. E, prítomnosť týchto vtalátov, to je veľmi silný argument. E, ten návrh, ktorý my sme predložili, nie je celkom relevantný v tejto oblasti, pretože smernica REACH zavedzuje komisiu, aby zohľadnila pohľad žiadateľa a žiadateľom v tomto bode sú tí, ktorí pracujú s recyklovaným PVC a títo predložili ako súčasť svojej analýzy alternatív aj informáciu o tom, či sú aj iné, iné materiály ako náhrada recyklovaného PVC obsahujúco DHP a to je trocha iné od prípadu žiadateľov, ktorí žiadajú o výrobu nového PVC s novým DHP. Poslanci majú absolútnu pravdu v tom, že sú alternatívy DHP prakticky pre všetky aplikácie, ak sa má primiešavať do nového PVC, ale tu je situácia trocha iná, úplne iná. E, recyklátori pracujú s materiálom, ktorý dostávajú ako odpad. A žiadosť e, skúmala alternatívy, teda e, rôzne odpadové toky, technológie, ktoré by mohli eliminovať DHP. A CEAC súhlasil so žiadateľmi, že buď technicky alebo ekonomicky nie je realizovateľné v súčasnosti nahradiť túto látku v tom odpadovom PVC. No a potom tu bola znesená otázka e, zmeny e, povolovania z tej cesty adekvátnosti k ceste socioekonomickej. Toto je možné. Možnosť získania schválenia e, v zmysle adekvátnosti funguje na báze určitého, určité hranice bezpečia alebo bezpečnosti látky, e, ktorú rak nepovažuje za adekvátnu. Rak teda e, e, toto rozporuje, ale potom je tu druhá cesta, ktorú možno uplatniť, socioekonomická a e, tu e, nie je potreba, aby e, už žiadateľ v tomto procesu figuroval. My vidíme množstvo, teraz tam množstvo žiadostí na povolenie v zmysle smernice REACH, kde žiadatelia tak poskytujú podklady o tom, že sa domnieva, že látka splňa kritérium adekvátnej kontroly, ale zároveň a možno ich inšpiroval tento konkrétny prípad. Mnohí z nich už poskytujú aj informácie týkajúce sa socioekonomických dopadov teda argumentov socioekonomických. Takže takéto e, prehodenie výhybky na tú druhú cestu povolovania je možné. A pokiaľ ide o rizika pre pracovníkov, k, tomu som sa, k tomuto som sa už e, vyjadril. My sa budeme snažiť e, zapracovať podmienku pravidelného monitorovania získovania informácií. A tiež by som chcel povedať, že recyklácia PVC obsahujúceho DHP sa vykonáva v mnohých iných spoločnostiach, ktoré nepožiadali o súhlas v zmysle smernice REACH, ktoré vlastne premeniajú odpad priamo na nové výrobky a v takom prípade nepotrebujú súhlas v mysle ríču, teda to sú tí integrovaní recyklátory, o ktorých hovorí aj CEAC vo svojom, vo svojom stanovisku. Takže my tu máme firmy, ktoré naďalej budú recyklovať tento materiál úplne nezávisle od e, výsledku nášho povolovacieho konania. Pán Petičíny hovoril o dovoze a o možnosti dovozu PVC z DHP. Tá, a, to, a v tom, teda má pravdu, my momentálne nemáme v Európe zavedené obmedzenie toho, alebo teda obmedzenie, ktoré by e, plošne zakazovalo uvádzanie PVC z DHP na trh. E, hoci existujú zákazy pre hračky a e, predmety eh, súvisiace so starostlivosťou o deti a neskôr vstúpi do platnosti aj zákaz v produktoch elektrických a elektrotechnických, ale samotný zákaz DHP v PVC nie je a eh, takéto produkty sa teda môžu dovážať a určite sa ten náš zákaz neuplatňuje na tretie krajiny a ich výrobcov. Takže zamietnutie povolenia nezabráni dovozom z týchto tretich krajín. To by bolo možné len eh, tzv. reštrikciou a hm, smernica REACH obsahuje povinnosť toho, že keď e, uplyne dátum podľa prílohy 14, EKA musí uviesť argumenty pre takéto obmedzenia. EKA e, teraz momentálne na to pracuje e, s dánskymi orgánmi, ale ten proces ešte je ešte zďaleka nie je uzavretý, takže uvidíme, aký bude výsledok, musíme si na ňo počkať. Avšak ak by sa identifikovali nejaké riziká, tak budeme samozrejme musieť to obmedzenie predlžiť a bude sa prehodnocovať aj prípadne udelené povolenie. No, myslím, že to boli hlavné, hlavné body, e, o ktorých ste hovorili. Ja si len pozriem poznámky, či som odpovedal na všetko. Zdá sa mi, že áno, takže komisia v konečnom dôsledku, keď bude skúmať stanoviska RAKu a CEAKu, tak e, súhlasí s hodnotením CEAKu v tom, že prínos toho, aby sme umožnili pokračovanie recyklácie v prípade týchto troch žiadateľov. musíme byť veľmi špecifickí a toto, je, toto sú konkrétne prípady. Hej. V celkovom kontexte toho, čo som vysvetlil, tak preváži akékoľvek potenciálne riziko pre ľudské zdravie a e, pokiaľ by údaje, ktoré držiteľia e, povolenia, keď ho teda dostanú, budú mať, e, budú dokazovať, že tieto rizika sú väčšie, tak to povolenie samozrejme je možné stiahnuť. A takisto, ak nastanú iné okolnosti, ktoré by e, viedli k rozbehnutiu predčasného preskúmania, tak takisto to sa bude diať. No a pokiaľ ide o látku DHP, tak nikto nespochybne, že je to, že je to látka, ktorá spôsobuje obavy, ale Smernica REACH je veľmi špecifická v týchto konaniach. My musíme skúmať situáciu z pohľadu žiadateľa a, ako potvrdil aj RAK, pre spotrebiteľov, z, pre spotrebiteľov nevyplývajú žiadne zdravotné riziká z používania produktov, ktoré obsahujú túto látku a preto komisia nemo, zrejme nenájde dôvody, e, ktorými by mohla zamietnúť túto žiadosť. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok v diskusii. Pokračuje predsedajúci pán Lavia dám slovo, neviem komu, pánovi Vodcovi a potom pán Javor. Ďakujem ešte raz, pán predseda. Vôbec nie som prekvapený odpovedou komisie, pretože inými slovami potvrdili to, čo som povedal na úvod. DEHP je endokrinný disruptor. To komisia sama tvrdí. Máme tu komitológiu, to, že ešte nie je dokončený nejaký byrokratický proces, to predsa neznamená, že popreme realitu. To, že ten proces neskončil, to neznamená, že tá látka tieto vlastnosti nemá, predsa ich má. My tu predsa hovoríme o zdraví ľudí a nie o tom, či nejaká byrokratická záležitosť dobehla o dva týždne skôr alebo neskôr. A to, v akom poradí tieto veci boli vydané, tak to znamená, niečo o tom, ako prebiehajú rozhodovacie procesy nie v ECHA, ale v komisii Grákovi RAK e, rozhodol, že doporučuje neudeliť povolenie, to v tej poznámke je napísané, tak ja nechápem, o čom sa tu rozprávame. Všetky argumenty tu sú a RAK jasne povedal, že žiadosť nedokladá dostatočným spôsobom E, doklady o rizikách, tak nemá zmysel tu vôbec o tom rozprávať. Recyklácia v tomto zmysle predsa nie je udržiavať nebezpečné látky v obehu. Nestav, nestávajme to na hlavu. Keď sa tu teraz máme e, rozprávať o obehovej ekonomike, tak nemôžeme predsa hovoriť, že jej zmysel je udržať v našom životnom prostredí, udržať najviac nebezpečných látok. To predsa nie je cieľom recyklácie, na tom sa predsa zhodneme a pokiaľ ide o SEAK, tak z tých podkladov, a verte tomu, že ja som ich všetky preč, preštudoval, jedna vec je úplne jasná a síce, že žiadne posúdenie dopadu tohto širokého používania DEHP na ľudské zdravie žiadateľ nepredložil, tak by predsa komisia tu nemôže hovoriť, že sa môžeme vybrať socioekonomickou cestou. Áno, môže byť meritom pre toto rozhodnutie, ale ak my porovnáme socioekonomické benefity s dopadmi na ľudské zdravie, tak to sa ak musí urobiť a v tomto prípade sa to jednoznačne nestalo. A pokiaľ ide o obmedzenie dovozu, no už aby to bolo, ak nám tu komisia hovorí, že nemá a nepripravila žiadnu legislatívu, ktorá by obmedzila dovoz takto nebezpečných látok, respektíve predmetov s takto nebezpečnými látkami z tretich kraj, tak to pre mňa znamená takto komisia, nehnevajte sa na mňa, nerobíte poriadne svoju prácu. Takáto legislatíva tu už dávno mala byť. Záverom, jednoducho, Priatelia, ak nejaké byrokratické procesy majú chrániť viacej tých, ktorí majú v úmysle, ospravujem sa za to, čo poviem, otravovať, otravovať európsku populáciu, než tú samotnú populáciu ochraňovanú. Tak to je ámen z EÚ, ak budeme za takéto stanoviska. A pre nás všetkých, čo budeme zajtra o tomto hlasovať, budeme hlasovať o jednej jedinej veci, ak pre nás viacej znamená reprodukčné onkologické európske zdravie, teda zdravie našej populácie, či to je pre nás dôležitejšie než dostupnosť nejakých nezmyselných lacných výrobkov z PVC, ktoré obsahujú e, takéto látky, ktorých vlastnosti poznáme. Podľa toho, priateľe, jednoducho musíte zajtra hlasovať. Ďakujem, pán Javor. Ja mám, pán predseda, dve doplňujúce otázky. E, nerozumel som celkom odpovedi komisie v, týchto, v tejto veci. Ja mám pocit, že hovoríte, že je možné, že EKA e, uplatnila, teda je možné, aby EKA uplatnila socioekonomickú cestu schvalovania, ale o to žiada e, predsa ten E, žiadateľ, ja sa pýtam teda, či je to tak, žiadateľ požiadal o to, aby sa išlo toto socioekonomickou cestou rozhodovania, alebo nie? A druhá otázka, mm, v konečnom dôsledku kľúčová záležitosť je táto. Po, e, máme pocit, že recyklácia odpadového mek, e, PVC s vysokou koncentráciou DHP a nízkou hodnotou konečných výrobkov, ktoré budú konkurovať čínskym dovozom, je taká dôležitá, aby sme akceptovali, že 100, 160 pracovníčok môže, e, môže e, môže byť neplodných v dôsledku práce s touto látkou. Ďakujem veľmi pekne. Dáme slovo komisii na stručnú odpoveď a potom môžeme ukončiť tento bod v dnešnom programe. Ďakujem veľmi pekne. Takže na prvú otázku áno, žiadateľ nemusí špecifikovať konkrétnu cestu alebo spôsob e, rozhodovania pri povolovaní. Musí predložiť e, isté elementy a potom vlastne sa rozhoduje o tom, či e, sú predložené údaje dostatočné. Ide, to, ide, ide, ide o byrokratický postup, ale takto ten um, zákon hovorí, ak um, to nie je možné, ak to povolenie je možné udeliť v zmysle um, toho rozhodovania o adekvátnosti, tak potom, je, potom sa ide to socioekonomickou cestou. No a teraz uh, k tým trom prípadom, uh, či to preváži rizika, tak e, recyklácia tohto materiálu nespada do e, pôsobnosti smernice rič. Mnoho firiem recykluje PVC a e, vôbec nežiadali o povolenie v rámci smernice rič Len tieto tri firmy. No to požiadali. Takisto dovoz do Európskej únie, aj keby sme zamietli tieto tri žiadosti, môže pokračovať. Ak vás trápi zdravie pracovníkov, tak preto sme zohľadnili odporúčanie RAKu, aby sa získalo viac údajov z monitorovania a potom sa to zohľadní pri rozhodnutí e, buď zametnutia, alebo v tej dobe možno už stiahnutia schválenia. Takže v tej druhej otázke my neklademe niečo vyššie než niečo iné. Jednoducho zvažujeme pri týchto troch recyklačných spoločnostiach okolnosti a znova, e, tí recykla, tie recyklačné spoločnosti vyrábajú z tohto materiálu, vlastne z tohto odpadu výrobky, ktoré podľa potvrdenia raku nie sú škodlivé pre e, širokú verejnosť, pre spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, budeme hlasovať o tejto veci na výbore zajtra do obeda, teda bude termín na predkladanie výhrad a v plene sa bude hlasovať, ak to bude predložené na 2. novembrovej plenárke. Teda tiež v novembri, pardon. Takže myslím, že sme ukončili, vyčerpali náš program, môžeme e, ukončiť naše zasadnutie a dúfam, že sa tu uvidíme zajtra ráno na čas.